Mes chers collègues, bonjour. Drahí kolegovia, chcela by som vám navrhnúť, aby sme hneď sa venovali bodu 6 na našom programe eh, dňa. Je to výmena názorov s Anverom Hoxajom, ministrom, zahraničných vecí Kosova. Chcel by som, chcela by som srdečne e, privítať na pôde nášho výboru v mene takisto aj môjho kolegu Eduarda e, Kukana, ktorý je predsedom pre vzťahy s e, juhovýchodnou Európou, pána Envera Hoxaja, ktorý je ministrom zahraničných vecí Kosova. Pán minister, politická činnosť v poslednom čase v Kosove bola veľmi nabitá, veľa udalostí, veľa aktivít boli nimi poznačených. Po voľbách nová vláda začala e, pracovať, aby mohla čeliť mnohým výzvam, ktoré e, krajinu čakajú. My e, sme boli veľmi šťastní, keď sme sa dozvedeli, že posledné zasadnutie v rámci dialogu Belhrad Priština bol naozaj plodný že ste dosiepeli k dohode ohľadom dôležitých bodov, ako je napríklad voľný pohyb alebo vzájomné uznávanie diplomatických eh, záležitosti a takisto aj komunikácia. Toto všetko bude mať dopad, pozitívny dopad na uh, život obyvateľov a chcela by som teraz eh, poblahoželať obidvom zúčastneným stránám za toto. Boli sme šťastní, keď sme sa dovedeli o tejto dohode. Veľmi dobre viete, že Európsky parlament silne podporuje uh, zľahčenie, zjednodušenie víz pre, vydávaných pre Kosova a takisto um, ďalšie záležitosti. Samozrejme, že toto zjednodušenie znamená, že Kosova musí splniť niekoľko e, základných pravidel, ako napríklad readmisia a takisto aj reintegrácia osôb, ktoré boli e, vyslané do Európskej únie. Vaša vláda bola veľmi aktívna v tejto oblasti a my by sme veľmi radi si teraz vypočuli vaše slova, pokiaľ e, ide o vaše očakávania a pokrok, ktorý by ste chceli dosiahnuť, pán minister. Týmto vám odovzdávam vám slovo a potom otvoríme diskusiu hneď po vašom príspevku. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Stení členovia, členovia výboru zahraničných vecí, je pre mňa veľkou radosťou, že môžem byť medzi vami Ďakujem pekne za to, že ste mi umožnili prísť medzi vás a informovať vás. Je to vynikajúca príležitosť pre nás, aby sme mohli s vami zdieľať informácie. V mojej krajine som bol vyše 18 rokov členom parlamentu a preto by som chcel povedať, že ešte o to viac sa teším, že budem môcť odpovedať na vaše otázky. Nechcem vás, nechcem vás ukrádať o čas, že by, tým, že by som vám dával nejaké dlhé odpovede, ale predsa len by som vás chcel informovať, že Republika Kosovo ako mladý štát sa aj podarilo zabezpečiť v regióne mier, stabilitu a bezpečnosť a Mňa skutočne zaujíma, aby som vás mohol informovať o posledných troch rokoch, kedy sa nám podarilo vytvoriť štát a spoločnosť absolútne od nuly a tento štátotvorný proces sa dial za podpory viacerých krajín, predovšetkým za podpory Európskej únie, európskych krajín, ktoré nás v tomto veľmi podporovali a my, náš národ a naša krajina sme za túto podporu veľmi vďační. Ako naznačila pani predsedníčka, mali sme ústavnú krúzu, krízu, kde museli odstúpiť dvaja prezidenti a ako mladá krajina ako mladé krajine sa nám predsa len podarilo nájsť riešenie pre situáciu a zvolili sme nového prezidenta. Je to vlastne prvá žena prezidentka na Balkáne a reprezentuje našu krajinu. A zároveň je nestranníčkou, nepatrí žiadnej politickej strane na našej politickej scéne. Kosovo sa zaviazalo rešpektovať právny štát, zaviazali sme sa podporovať politickú stabilitu a zároveň sme sa zaviazali reprezentovať celú spoločnosť. Tretí prvok, ktorý by som dnes chcel spomenúť, je, že za ostatné tri roky našim hlavným cieľom bolo vytvoriť multietnickú, multietnickú spoločnosť a včera sme mali stretnutie medzinárodnej skupiny v Prištine, kde sa zúčastnili predstaviteľe 25 štátov a bola to znovu možnosť, kde sme mohli revidovať a pozrieť sa na to, čo sa nám podarilo za ostatné 3 roky dosiahnuť. A chcel by som vás informovať, že za tieto 3 roky sa nám podarilo implementovať viac než 90 percent Artisáriho plánu a Kosovo je dnes skutočne spoločnosť, kde sa nám podarilo dosiahnuť vysokú mieru integrácie menšín. Za ostatné tri roky sme investovali viac ako 200 miliónov eur do vytvorenia piatich nových municipalít, ktoré, sú, ktoré pozostávajú práve z, z minorít a máme, v parlamente máme 26 členov, ktorí reprezentujú tieto menšiny a Podarilo sa nám takisto vytvoriť multietnické inštitúcie takisto od nuly, tak na miestnej, ako aj na vyššej úrovni. Zároveň by som chcel povedať, že sa nám podarilo sústrediť ako novej vláde na boj proti chudobe, na boj proti korupcii, a na boj proti organizovanej kriminalite a zároveň sa nám podarilo zlepšiť podmienky pre hospodársky rozvoj a implementovať reformy, predovšetkým pokiaľ ide o sféru justície a správy, štátnej správy. Som skutočne rád, že pani predsednička uviedla aj zmienku o dialogu s Prištinou a Dovolte, aby som vás informovať, že tento dialog bol iniciovaný re- rezolúciou OSN eh, v septembri minulého roku. Ide tu o dialog, ktorý sa sústredí na technické záležitosti. V súčasnosti sa nám podarilo dosiahnuť tri dohody, ktoré sú zacielené na tri dôležité oblasti Prvá z týchto oblastí sa týkala vzájomného uznania, e, uznávania univerzitných diplomov, druhá sa týkala voľného pohybu osôb a tretia sa týkala katastrálnych dokumentov, katastrálnych kníh. A v priebehu roka by sme radi prišli s novými dohodami, Radi by sme zaznamenali pokrok, pokiaľ ide o tento dialog a z našej strany treba povedať, že príština bude otvorená, flexibilná a veľmi konzekventná, pokiaľ ide o e, tento dialog, aby sme dosiahli potrebné, potrebný úspech. Zároveň treba povedať, že pracujeme na tom, aby sme mali čo možno najlepšie vzťahy s našimi susedmi v regióne. Máme vynikajúce vzťahy s Macedónskom, aj s Čiernou horou, aj s ostatnými susedmi a treba povedať, že nie je tu iba dobré vzťahy na úrovni politické, ale aj pokiaľ ide o obchod a hospodárstvo. Aby som skrátil tento svoj príhovor, radšej by som sa venoval týmto problémom v odpovediach na vaše otázky. Máme pred sebou, máme pred sebou mesiace, v rámci ktorých budeme musieť zvládnuť tri veľké výzvy. Ide tu o integráciu severu Kosova, máme tam štruktúry, ktoré sú tam už činné a našou snahou našou snahou je rozmraziť tie zamrznuté kontakty, ktoré máme, zmrazené kontakty. Nepodporujeme rozdelenie tejto časti teritória a zároveň by sme chceli zabrániť násiliu alebo vzniku násilia v tejto oblasti. Druhá výzva súvisí s hospodárskym rozvojom krajiny ako takej. Pred pár mesiacmi sme spustili veľmi dobrý hospodársky plán, ktorý bol rozvinutý v spolupráci s najlepšími expertami v našej krajine, v regióne aj v Európe a skutočne sa snažíme dosiahnuť čo možno najlepšie výsledky na to, aby sme zlepšili hospodárskú situáciu našich ľudí. A tretia výzva, ktorá je takisto veľmi dôležitá pre nás všetkých, je tu o to, ako sa dá dosiahnuť perspektíva európska perspektíva a konkrétne aj konkrétna realizácia ohľadne v, v kontexte toho, ako to vnímajú naši ľudia, predovšetkým pokiaľ ide vízovú mapu. Máme 50 miliónov obyvateľov, ktorí bývajú na Balkáne, iba 2 milióny Kosovanov, Kosovčanov, ktorí nemôžu cestovať voľne a chceme zabezpečiť, aby sa situácia zmenila, aby sme mali buď tento rok alebo budúci rok e, situáciu, ktorá by sa zlepšila, ale nežiadame automatickú bezvízový stav, ale chceme, aby Európska únia podporila toto naše úsilie, aby sme mali aspoň takúto mapu. Samozrejme, už sme urobili veľa krokov v tejto oblasti, e, predovšetkým v kontexte posledných dvoch rokov, ale ak by sa nám podarilo dosiahnuť do konca roka takúto mapu, vízovú mapu, tak to by bol zasa významný úspech. Vláda skutočne sa snaží dosiahnuť v tomto bode úspech. A zároveň by nás zaujímalo, aby sme mali zmluvné vzťahy s Európskou úniou. Kosovo je jedinou krajinou v tomto regióne, ktorá nemá zmluvné vzťahy s Európskou úniou. A toto by v každom prípade zmenilo veľa eh, ohľadne vzťahov medzi našou krajinou a Európskou úniou. Samozrejme, využívali by sme to čo možno najlepšie na to, aby sme zlepšili uh, hospodársky stav našej krajiny a sociálnu reformy. A cení členovia a členky výboru. Pani predsednička, hlavným bodom programu alebo hlavnou agendou, ktorú má naša krajina, je európska agenda. Ide tu európsku integráciu a toto vnímame ako niečo, čo by nám umožnilo počítať v budúcnosti s konkrétnymi krokmi, zabezpečiť stabilitu a bol by to zároveň najlepší rámec pre štátnu správu a reformy. Dôvod, prečo my ako krajina sme nezávislá krajina, je, pretože zastávame názor, že malé národy majú právo na svoju existenciu. Nemôžu však tieto krajiny existovať bez nejakej vízie, bez európskej vízie a táto európska vízia je pre nás to hlavnou agendou, tým hlavným programom, ktorý sme si stanovili ako mladá krajina. Chcel by som sa poďakovať záverom všetkým z vás za vašu podporu, ktorú ste nám preukázali za ostatné roky a zároveň by som sa chcel poďakovať za to, že podporujete aj ostatné krajiny v tomto regióne. Minulý týždeň som bol na samite v Chorvátsku a to, čo Chorvátsko dokázalo za ostatných 6 rokov a tá dynamika, ktorá tam je, aj Túto dynamiku by sme si chceli osvojiť a využiť na to, aby sme túto agendu európskej vízie mohli zhmotniť. Ďakujem pekne, pani predsednička, za to, že ste mi umožnili dnes, aby som sa vyjadril a prirodzene som pripravený odpovedať na všetky prípadné otázky. Ďakujem pekne. Merci, euh, Ďakujem pekne, pán minister. Teraz otvoríme diskusiu, takže poprosím svojich kolegov, aby nehovorili viacej ako 3 minúty, aby sme dodržali rečnícky čas ako aj program schôdze začnem pánom Eduardom Kukanom, ktorý je predsedom delegácie pre vzťahy s krajinami juho-východnej Európy. Pán Kukan, máte slovo. Much, Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán minister. Dovolte mi takisto privítať vás čo možno najsrdečnejšie v za delegáciu, ktorá sa sústredí na východné krajiny. Táto delegácia bola zriadená v rámci nášho výboru a sme skutočne radi, že vás máme tu, že sa môžeme s vami rozprávať ohľadne súčasnej situácie v Kosove a ohľadne budúcnosti vašej krajiny. Chcel by som povedať, že medziparlamentný dialog, ktorý sa koná pravidelne s našimi partnermi z Národného zhromaždenia v Kosove, vždy prebiehal v veľmi pozitívnej atmosfére, podarilo sa nám vždy dosiahnuť spoločné stanoviska a oceňujeme spôsob, akým naši partnery prichádzajú pripravení na tieto diskusie a môžeme sa skutočne sústrediť na tie dôležité otázky, ktorým musí, ktorými sa musí Kosovo vysporiadať. Zároveň by som chcel potvrdiť to, čo povedala pani predsednička, keď uviedla v úvode, že môžete počítať s podporou Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o ambície Kosova uberať sa smerom cestou európskej integrácie. Toto sa takisto týka liberalizácie víz, ktoré, ktorú ste spomínali parlament, Európsky parlament túto myšlienku podporuje, podporuje skutočnosť, že, tak ako ste to aj vy uviedli, že z tých 50 miliónov ľudí na Balkáne iba 2 milióny ľudí nemajú možnosť cestovať voľne, potrebujú víza a to, čo my požadujeme, je započatie negociácií s Kosovom ohľadne tejto vízovej mapy a začať celý tento proces, ktorý prirodzene nie je ľahký, ale chcel by som uviesť, že vás v tomto vašom úsilí podporujeme a budeme vám napomocní. Zároveň však ešte jedna poznámka v tomto kontexte. Áno, vízová liberalizácia je veľmi dôležitá. Váš občania nie sú skutočne, nezaobchádza sa s nimi féro v porovnaní s ostatnými a preto je dôležité pre vládu, aby sa sústredila práve na túto tému, na túto politiku, ale zároveň by som chcel povedať, že ešte tu je veľa ďalších otázok, v rámci ktorých môžete urobiť pokrok bez liberalizácie vys ekonomické reformy a ostatné reformy, ktoré sa musia zhmotniť, aby ste jasne ukázali, že sa uberáte smerom vpred. Takže liberalizáciu víz áno, samozrejme to podporujem, ale to nie je jediná otázka, kde sa dá dosiahnuť, kde sa dá dosiahnuť progres. A ešte dve poznámky, ktoré by som chcel povedať. Počul som, možno to môžete potvrdiť, pán minister, že ministerstvo zahraničných vecí v Kosove pripravilo stratégiu zahraničnej politiky. Je dôležité mať takýto dokument, Predovšetkým, ak si uvedomíme, v akej situácii sa nachádza vaša krajina, ak by ste mohli dovysvetliť a, alebo okomentovať túto situáciu, či sú tu nejaké konkrétne stanovené priority, aby ste sa k tomu mohli vyjadriť. To by som vás chcel požiadať. A ešte dialog, ktorý ste tu spomenuli, ale aj tu by som vás chcel požiadať možno o bližšie vysvetlenie. Vieme, že opozícia v Kosove kritizuje dialog v oblasti viacerých tém. Viem, že zajtra budete mať rozpravu ohľadne dialógu v parlamente. Táto kritika hovorí, že je to celé zacielené proti záujmom Kosova, že to nie je transparentné, že parlament nie je dostatočne informovaný. Takže ak by som vás mohol požiadať, informujte nás o tom, akým spôsobom by ste sa chceli s týmito problémami vysporiadať. A pokiaľ ide o liberalizáciu, vy ste som už uviedol. Takže toto sú tie hlavné body, pán minister. Ešte raz by som vás chcel privítať a máte pocit, že ste medzi priateľmi. Ďakujem pekne. Euh, Ďakujem pekne, pán Kukan. A teraz odozdávam slovo pani Lunaček, ktorá je spravodajkyňou pre Kosovo. Ďakujem. pekne, pani predsedníčka. Rada by som tiež mene mojej skupiny aj mene parlamentu, myslím, privítala ministra zahraničných vecí Kosova, na našom výbore a vítajte. Sme radi, že môžeme s vami viesť tento dialog. Pán Kukan už spomenul pár z týchto aspektov a ja by som tiež chcela hovoriť o týchto aj zamerať sa na ďalšie, aby som nezopakovala, čo už povedal. No, dovolte mi povedať, že návštevu, ktorú sme mali z delegácie pre juhovýchodnú Európu v Kosove pred mesiacom a dialog s vašim parlamentom, s veľmi aktívnym parlamentom, ja už som mm, dlho poslankyňa a viem, že niekedy vlády nemajú radi, keď parlament je taký aktívny, hlavne keď ich kritizujú. No myslím, že to je pozitívny znak eh, rozvoja demokracie vo vašom štáte a som zvedavá, aká bude mm, debata v parlamente mm, o dialogu s Kosovom zajtra. Ja budem v Kosove tiež od zajtra, takže budem mať informácie z prvej ruky, no dovolte mi prejsť k témam, ktoré chcem, eh, aby ste eh, mi eh, komentovali. Som rada, že Kosovo je teraz veľmi stabilná krajina v regióne. Videli sme niektoré susedské štáty, napríklad v Albánsku, majú problémy s, po voľbách. Aj v Kosove boli problémy s voľbami, no teraz situácia je stabilná a prebiehajú debaty a sú tu pozitívne vývoje, ktoré sme videli od eh, volie v decembri. A vy ste povedali, že v niektorých veciach musíte stále riešiť problémy, ako je boj s korupciou a organizovaným zločinom. Mohli by ste nám povedať, eh, aké právne kroky a zákony sa presadzujú vo vašom parlamente? Pretože jedna kritika je, ktorú máme, že nie je zákon o ochrane svodkov. Keď už ľudia sú ochotní vypovedať o prípadoch e, korupcie a organizovaného zločina, musíte mať e, nástroje a schopnosti chrániť tých svetkov. Doteraz nebol na to zákon a mm, už je prijatý, alebo kedy bude prijatý? To je jedna otázka. Druhá otázka je problém rozpočtu. Boli tam sľuby premiéra počas volebnej kampane rozpočet schválili v parlamente na zvýšenie platov štátnych úradníkov, ale je tam problém s MMF a môžete nám povedať, či je e, tam e, výhľad, že sa to zlepší a že tento rozpočet nezvýši, e, tento zákon nezvýši rozpočet čo sa týka dialogu Kosova a Srbska, zaznamenal som pokrok a je dobré, že obe vlády e, si zasadli za stôl, aby si vytvorili dôveru, ktorá predtým neexistovala. Čo robí vaša vláda, aby presvedčila verejnosť Kosove, že toto je krok, e, ktorý bude prospešný aj pre Kosovo a nie je to len na to, aby sa e, jasne vyjadrilo, že Srbsko bude mať štatút kandidáta e, na jeseň. To e, sa pýtam preto, že tí, ktorí podporujeme Kosovo a argumentujeme v komisii a v rade, že treba e, urobiť niečo pre Kosovo, aby sme tento stav vyriešili, a otázka je, čo s tým robíte vy. Ďalej, čo sa týka vizovej liberalizácie, viete, že Európsky parlament e, vás som podporuje, je jedným z vašich najväčších spojencov. E, chcem sa pýtať, čo kozovská vláda urobila pre readmisiu a reintegráciu za posledných pár mesiacov, aby na budúce, keď tá komisia bude posudzovať, eh, dala zelenú, aby začal dialog a dala cestovný plán pre Kosovo. Eh, Ďakujem pekne. Teraz by som odovzdala slovo koordinátorovi, čiže pánovi Frankovi. Poprosím vás, eh, kolegovia, aby ste naozaj dodržali váš rečnícky čas. <clears throat> Ďakujem pekne, pani predsednička v mene EPP by som chcel poďakovať eh, pánovi eh, ministrovi, eh, že je tu a takisto mu predložiť tri otázky. Vy ste nám povedali, že e, máte veľmi dobré vzťahy s vašimi susedmi. A v tomto bode by som veľmi rád e, počul viacelé de- detaily, pokiaľ ide o vaše vzťahy so Srbskom a či by ste nám mohli povedať, aké sú tie hlavné pokroky, ktoré sa e, dosiahli so Srbskom v, v, rámci ich, v rámci vašich vzťahov s nimi a čo ešte pred vami zostáva a čo ešte by ste chceli vykonať. Po druhé by som chcel takisto vedieť, pán minister, aké priority Eh, si, si kladiete vo vzťahoch eh, so Spojenými štátmi americkými. A nakoniec by som rád vedel, či, ste, eh, či máte neformálne alebo formálne vzťahy s vládami členských štátov EÚ, ktoré vás ešte doteraz neuznali. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz odozdávam slovo pánovi Tanzirimu za socialistov. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja by som takisto chcel privítať e, tu pána ministra, takisto v mene socialistov a demokratov na pôde Európskeho parlamentu. Veľmi e, krátkých e, pár pripomienok a pár otázok, ktoré som chcel položiť Eh, videl som, že niekoľko pokrokov bolo vykonaných, eh, pokiaľ ide o eh, situáciu v Kosove, avšak vidím tu aj vašu vôľu stanoviť ešte Mm, alebo predložiť nám, aká e, je e, vaša vízia pre e, Kosovo. Chcel by som však pochopiť, čo je potrebné pre stabilitu Kosovo, pretože je tu aj stabilná, aj pasívna stabilita a ja myslím si, že v, pre, súčasnú, v súčasnú, súčasný štát tu máme takú tú stabilnú hm, stabilitu. Toto som však nenašiel vo vašom príspevku. Ja by som chcel eh, vedieť viacej o hospodárskych a sociálnych záležitostiach, aby eh, to bol štát, ktorý by bol schopný čeliť eh, tým potrebám, ktoré majú alebo s ktorými bojujú viacerí občania Kosova, takisto pokiaľ ide o legislatívu, tak na všetky tieto súdne otázky, ktoré sú veľmi dôležité, pretože je to práve téma súdnictva, ktorý budete musieť e, čeliť oveľa väčší boj a viditeľný boj proti korupcii a proti kriminalite, ktorá je veľmi dôležitá otázka a takisto aj rozšírenie e, demokracie na celé Kosovo. Hovorím to preto, lebo nechcel by som, aby sme teraz otvárali diskusiu, ktorá e, by nebola reálna, aby sme hovorili o, o mm, tých veciach, ktorým čelím e, Kosovo, ale aby sme mali e, možnosť e, čo najviac vás podporiť zo strany EÚ. Avšak len vtedy, keď uvidíme viditeľné zmeny k lepšiemu v vnútornej situácii Kosova. A nakoniec by som vám chcel podať dve veci. Poprvé, Chcel by som vedieť vaše stanovisko, pokiaľ ide o, o to zdôvodnenie, ktoré myslím, že uh, tu uh, ktoré by platilo pre eh, tú Váš, pre ten váš región, aké sú vzťahy s Albánskom, Macedónskom a hlavne so eh, Srbskom, eh, veľké pokroky, ktoré zdá sa, že Srbsko zaznamenalo cestou k integrácii do EÚ ako Kosovo, pretože je objektívne úzko spojené s týmto procesom, ktorý sa týka integračným procesom, ktorý sa týka Srbska. Chcel by som vedieť, ako chcete vyriešiť problémy na severe Kosova a, a ako a, e, e, chcete z Kosova urobiť a, e, európsky štát. Takže my by sme boli za to, aby tá vaša cesta poskytla čo najviac možností pre občanov E, Kosova, ale takisto musíme e, hľadieť na tie pokroky, ktoré Kosovo bude schopné vykonať, e, ktoré som spomenul. Ďakujem. Merci, je... Ďakujem pekne a teraz odovzdávam slovo pánovi Kačinovi za liberálov. Merci, madame la... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ambassador. Pán minister, veľvyslanec, delegácia, vítajte som rád, že ste tu a že máme možnosť eh, viesť priamy dialog a začnem z mojej funkcie ako spravodajca pre Srbsko a pripomeniem vám, že je extrémne dôležité zahrnúť zástupcov Srbov z Kosova do dialogu medzi Prištinou a Belehradom. Povedal som to mnohokrát predtým. Poprvé ide o vzťahy so Srbskom a menšinu jednoducho treba zahrnúť do tohto dialógu čo najskôr. Kvôli tomu, že 5. kolo už prebieha a bude ešte oveľa väčšia potreba viesť tento dialog v budúcnosti. Myslím, že to bude dobrý signál nielen pre bilaterálne vzťahy a zlepšenie politickej atmosféry, ale bude to aj veľmi plodné pre región ako taký. Ďalej vám chcem zablahoželať za nedávne úspechy v tomto dialogu, menovite dohoda o vstupe do Srbska s občianským preukazom. Ako dlho sme eh, my bojovali za to, my ako poslanci, aby eh, sme mali možnosť ísť na západný Balkán s občianským preukazom. A vám sa to už podarilo. Takže e, nerozumiem e, tej kritike e, niektorých politikov a koalície, keď vás za to kritizujú. Je to veľké zlepšenie a veľký krok vpred a musíte byť hrdí na tento úspech na oboch stranách. Kvôli tomu, že Kosovo je mladý štát s mladými inštitúciami a mladou opozíciou, Chcel by som e, vám odporúčiť, aby ste e, si e, budovali hĺbší dialog s opozíciou. Tu sme prijali zástupcov opozičných strán, bol tam pán Kukan, aj ďalší kolegovia na našej strane a bol to veľmi ťažký dialog. S ich politickým vnímaním Kosova a s ich vyhláseniami o e, vytvorení oveľa e, väčších štátov v tomto regióne. a provokáciami, ktoré destabilizujú celkovú atmosféru, toto nie je produktívne ani pre Kosovo, ani pre susedné štáty, ani pre širší región. Jednoducho si e, myslím, že mladá opozícia e, musí vyrásť a je e, čas, e, aby viacej e, vyzreli, aby boli skromnejší a väčšina práve umožňuje takéto pochopenie a zhodnotenie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz odozdávam slovo pánovi Danžanovi, ktorý je predsedom podvýboru pre bezpečnosť a obranu. Merci, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pán minister, Vítajte v Európskom parlamente. Sme veľmi šťastní, že ste eh, tu, pretože ja poznám eh, vašu eh, osobnú a profesionálnu angažovanosť. Myslím si, že to je veľmi dobrý signál, že vy ste boli zvolení v Kosove ako minister zahraničných vecí. Tri pripomienky ak dovolíte najprv ohľadom dialogu, tak ako aj moji kolegovia, ja by som vám chcel poblahoželať a podporiť vás za prvé výsledky, ktoré ste dosiahli v tomto dialogu, ktorý je veľmi dôležitý medzi Prištinou a Belehradom. My sme si e, počas, týchto dialogov, počas tohto dialogu sme zaznamenali určité obavy zo strany Prištiny a neveľký entuziasmus. To musím povedať. Ja vás chcem podporiť, aby ste pokračovali s veľkou angažovanosťou v tomto dialogu, ktorý je kľúčový pre tento región, ale takisto aj pre očakávania EÚ voči vám. Tento dialog musí byť e, naozaj angažovaný bez e, nejakých bočných úmyslov. Tie podmienky a princípy sú jasné a prvé výsledky boli už získané a to pripomína, že o čo vlastne ide. Ide o to, aby sa zlepšil život e, vašich spoluobčanov a srbských občanov. A toto je zásadné pre vašu krajinu, ako aj pre región. Dialóg nie je len o štatúte. Nemal by spochybňovať tie štáty, ktoré vás už uznali takým istým spôsobom, ako dialóg nenúti e, Belgrad e, vás uznať, ak to nebude chcieť. Tak zo srbského, ako aj z kosovského hľadiska by tu mala byť veľká angažovanosť bez nejakých bočných úmyslov pokročiť vpred toto je pozitívna vec, tento dialog. A druhý bod, ktorý by som chcel spomenúť, sa týka misie ELEX, ktorá je najväčšou, najväčšou mis, občianskou misiou EÚ, ako kedy Európska únia realizovala. Myslím si, že táto misia je potrebná, aby ste si uvedomili, že je preto, aby pomohla Kosovu. Bolo tu príliš veľa komentárov v posledných mesiacoch, týždňoch v tlači alebo v politickej kosovskej mm, medzi kosovskými politikmi, ktorí napadali hlavne v súdnej oblasti ich nestrannosť. A myslím si, že je veľmi zásadné, aby ste pomohli Elexu, pretože on je tam, aby vám pomohol, aby pomohol Kosovu, aby sa stal plnoprávnym e, právnym štátom, aby e, e, kosovskí politici podporili Alex a prestali s napadaním. A pokiaľ ide o politickú klímu, myslím, že e, tie pokroky, vy ste spomínali tú krízu, cez ktorú ste nedávno sa dostali, a myslím si, že teraz je potrebné, aby pol- kosovská politická elita e, pochopila túto extrémnu polarizáciu, e, ktorá vychádza buď z tých nedávnych konfliktov, alebo mm, Eh, ktorá vychádza z politických hier, lebo táto polarizácia by bola veľmi nebezpečná, je potrebné ju eliminovať. Vy eh, v tejto prílišnej politickej polarizácii by ste mohli sa stať obeťami, pretože to, mohlo by to položiť eh, demokraciu na lopatky. Myslím si, že vediaca, vedúca elita, ktorej súčasťou ste aj vy, by sa mala pozrieť ponad túto polarizáciu a snažiť sa ju eliminovať. Ďakujem. Ďakujem a teraz navrhujem, aby pán minister už mohol odpovedať na e, tento rad otázok a potom sa budeme venovať ďalším pripomienkam. Yes, Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za otázky, pripomienky, odporúčania, rady. Myslím, že je pre nás ako pre mladú krajinu veľmi dôležité a pre mňa aj ako pre ministra zahraničných vecí našej krajiny, aby sme akceptovali vaše rady e, k viacerým oblastiam, čo je pre mňa veľmi dôležité. Budem sa snažiť odpovedať na všetky otázky, možno budem veľmi stručný aj vzhľadom na čas, ktorý mám, ale predsa len sa pokúsim zaujať stanovisko k viacerým témam. Pokiaľ ide hospodársky rozvoj našej krajiny, to je najdôležitejšia téma a vláda skutočne veľmi sa snažila aby, o to, aby vyvinula nový plán rozvoja, hospodárskeho rozvoja. Ale úprimne, ak je naša krajina jediná krajina, ktorá je vyčlenená zo všetkých nástrojov európskych, regionálnych, pokiaľ ide o obchod, a, e, tak to nie je to najlepšie prostredie, v ktorom sa dá zaznamenať nejaký pokrok v hospodárskej oblasti. Momentálne fungujeme, ako keby sme boli nejaký izolovaný ostrov v rámci tohto regiónu. A ako takýto izolovaný ostrov, e, predovšetkým vo vzťahu k Európe. Preto vás žiadam o viac podpory, aby ste podporovali našu krajinu, aby sme získali obchodné vzťahy. A to je veľmi dôležité Myslím si, že to chápete a že chápete, o akú formu podpory vás žiadam. Po druhé, pokiaľ ide o stratégiu zahraničnej politiky, my sme sa v posledných 5-6 mesiacoch veľmi sústredili na to, aby sme mali nejaký základný dokument ohľadne zahraničnej politiky. Ide nám tam hlavne o vytvorenie strategického partnerstva s Európskou úniou a takisto aj ako vytvoriť strategické partnerstva s niektorými členskými štátmi Európskej únie. My sme malá krajina a nemôžeme si dovoliť mať partnerské vzťahy so všetkými krajinami na celom svete a preto musíme selektovať a na to sa sústredíme a Druhá časť tohto dokumentu sa zaoberá tým, ako by sme mohli dosiahnuť viac uznania pre našu krajinu. Ako viete, uznali nás zatiaľ 76 štátov a je pre nás veľmi dôležité, aby sme získali uznanie so, ešte viac, zo strany ešte viacerých štátov a dúfam, že v blízkej budúcnosti budeme mať v tomto ohľade pozitívne správy. Snažíme sa v rámci tohto dokumentu definovať aj našu pozíciu v rámci regiónu. Náš vzťah k našim susedom, to je pre nás absolútne kľúčové a musím povedať, že tie vzťahy k našim susedom sú zatiaľ veľmi, veľmi dobré. Rád by som s vám tento dokument uh, sprostredkoval, respektíve informoval o tých kľúčových princípoch tohto dokumentu, ale hlavným cieľom je, akým spôsobom by sme mohli zabezpečiť krátkodobú, strednodobú, ale aj dlhodobú e, dlhodobé zabezpečenie všetkého nášho úsilia, aby sme si zaistili členstvo tak v Európskej únii, ako aj v OSN a aby sme boli plnoprávnym uznávaným štátom. Tretia otázka súvisela s dialogom a bolo tam viacero otázok týkajúce sa k tejto témy, ale dovolte, aby som bol úplne otvorený. Tento dialog je pre nás dôležitý na to, aby sme vybudovali dôveru medzi Prištinou a Belhradom. A ide nám skutočne o to, aby sme e, postupovali v dobrej viere. Priština urobí všetko preto, aby sme mali normálne vzťahy s Belehradom a myslím, že to, čo sa nám podarilo dosiahnuť v posledných mesiacoch, tieto tri dohody, e, to sú všetko veľmi dôležité kroky a nám, pre nás je veľmi dôležité, aby sme už konečne urobili čiaru za históriou. Pre nás je to veľmi dôležité. Ale tento dialog nie je o štatúte, pretože štatút je uzatvorená kapitola, nie je to ani o suverenite, ani o teritoriálnej integrite, nie je to ani o zmenách ústavného poriadku našej krajiny, ale je to jeden z najlepších nástrojov na to, ako, aby sme mohli zlepšiť každodenný život našich občanov, ako zlepšiť regionálnu spoluprácu, ako pripraviť obe krajiny, tak Srbsko ako aj Chorvátsko a nasmerovať ich smerom k Európskej únii a integrácii do nej. Takisto by som vás chcel informovať, ctení členovia tohto výboru, Možno by sme dnes možno sme dnes mohli už hovoriť o šiestich uzavretých dohodách, ak by Belehrad bol býval viac flexibilný. Chcem vám však povedať, že najproblematickejšia je práve implementácia. A ja vás chcem uistiť, že my chceme um- implementovať to, na čom sme sa dohodli ale otázka je, do akej miery Belehrad bude pripravený implementovať tieto tri prvé dohody. Pokiaľ ide o ochranu svetkov v kontexte boja proti organizované kriminalite a korupcii, chcel by som vás informovať, že sa veľmi snažíme, aby sme pripravili návrh zákona, návrh nového zákona o ochrane svetkov, ale zároveň treba povedať, že vy viete, že LDEX má najlepší program, pokiaľ ide o ochranu svetkov. porovnaní s týmto regiónom a je to jeden z najlepších programov, ktoré, ktorý ešte zatiaľ krajiny e, vo svete nemajú. Budeme mať aj navýšenie, mali sme navýšenie v rozpočte na, pokiaľ ide o platy, hovorilo sa tu o tom, ako to vníma MMF, ale chcem povedať, že ide nám o to, aby sme mali čo možno najlepšie vzťahy s Medzinárodným menovým fondom a dôvod, prečo nás nutili, prečo sme boli donútení zvýšiť platy, možno, mm, aby som vás trochu informoval, aby sme vedeli, že o čom hovoríme, pretože ak hovoríme o 50% navýšení platov, možno by ste boli pripravení, ale treba povedať, že učiteľ na strednej škole dostáva zhruba 250 eur. To znamená, sme sa rozhodli zvýšiť jeho plat o 50%, tak viete, čo to znamená To znamená, že nejde tu o nejakú veľkú zmenu pre týchto ľudí, ktorí tieto platy poberajú. A uvedomili sme si, že štátni zamestnanci neboli motivovaní, nemali motiváciu pracovať za také platy, aké mali v minulosti. A veľa ľudí zo štátneho sektora jednoducho odchádzalo. A my sme sa rozhodli pristúpiť k takomuto, kroju, eh, takomuto kroku, po revízii fungovania štátneho aparátu. Takisto tu bola aj otázka týkajúca sa dialogu a komunikácie s parlamentom, do akej miery sú informované médiá, občianská spoločnosť, do akej miery tento dialog je transparentný. Pri každom stretnutí, pri každom kole stretnutí médiá členovia parlamentu mali možnosť dostať sa k informáciám, pokiaľ ide o pokrok eh, v oblasti dialógu, ale zároveň treba povedať, že ľudia môžu mať rozdielne názory vo vzťahu k tomuto dialógu a to nie len zúčastnené strany, alebo strany, ktoré sú vo vláde, ale aj väčšie strany, ktoré sú v opozícii. A tieto všetky podporujú dialog ako taký. Vieme, že tu ide o medzinárodný záväzok a preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme zlepšili vzťahy s, s republikou Srbsko. Pokiaľ ide o readmisiu, tam máme veľmi dobrý program v rámci samozpráv. Primátori boli pozvaní na koordinačné stretnutia a treba povedať, že veľa ľudí už sa vrátilo a podarilo sa nám ich integrovať. A som si istý, že do septembra budeme schopní informovať vás ešte presnejšie o úspechoch v oblasti readmisií. Takisto tu bola otázka, ktorá sa týkala Srbska. a nášho vzťahu s touto krajinou. Myslím, že treba uviesť, že e, Srbsko musí akceptovať skutočnosť a nezávislosť Kosova a my robíme všetko preto, aby sme prekonali problémy minulosti. Sme pripravení mať nielen dobrú spoluprácu v rámci regiónu, ale Ide tu aj o to, že sa snažíme dosiahnuť určité regionálne zmierenie. Naše vzťahy so Spojenými štátmi americkými sú vynikajúce. Veľmi sa snažíme o to, aby sme mali dobré vzťahy s veľkými štátmi a dôležitými štátmi v kontexte svetovej politiky. Či máme nejaké formálne alebo neformálne vzťahy s tými štátmi, ktoré neuznali našu suverenitu. Samozrejme máme určité neformálne, pretože ako viete, politika je skutočne komplexná oblasť a máme tu 5 štátov, ktoré neuznali našu zvrchovanosť a nezávislosť. Niekedy je prísnejší verejný názor ako politici samotní a Jedna z najdôležitejších otázok, ktorú mi často kladú ako minister zahraničných vecí, keď navštevujem jednotlivé štáty vo svete a stretávam sa s politikmi, médiami a predstaviteľmi rôznych sfér, tak sa ma pýtajú, prečo Európska únia nie je schopná presvedčiť týchto 5 štátov, ktoré neuznali našu nezávislosť, aby jednoducho uznali našu nezávislosť musím povedať, že toto je jedna z najťažších otázok, na ktorú musím ja odpovedať, pretože ja som presvedčený Európan a som presvedčený o európskej vízii a snažím sa presvedčiť e, mojich, tých, ktorí sa pýtajú túto otázku, že to bude trvať určitú dobu, pokým tieto vlády uznajú našu nezávislosť. Minulý rok Medzinárodný súd spravodlivosti predložil stanovisko, týkajúce sa vyhlásenia nezávislosti Kosova, či to prebehlo v kontexte a v súlade s medzinárodným právom. A po tomto stanovisku tohto súdu nikto v rámci členských štátov Európskej únie nemá jednoducho právo alebo dôvody neuznať našu nezávislosť. Pokiaľ ide o Severné Kosovo, iba krátka úvaha, nie je krajina v Európe, ktorá by uplatňovala administratívnu kontrolu nad časťou územia inej krajiny. A myslím, že to, čo sa tu deje, je protieurópske, protieurópsky prístup a preto vás vyzývam e, o, k väčšej podpore v tejto oblasti. Pokiaľ ide o e, začlenenie kosovských Srbov do dialógu, máme špeciálneho vyslanca, zvláštneho vyslanca, ktorý skutočne v tejto oblasti robí veľké pokroky a reprezentuje názor väčšiny a treba povedať, že informácie sú skutočne na dobrej úrovni, ako viete. Kosovskí Srby boli veľmi dobre integrovaní v rámci celej krajiny a to, čo sa udialo v severnej časti v ostatných 10-5 rokoch, tak to súviselo s tým, že sa tu podporovala situácia, ktorá by mala viesť k zmrazeniu a vzťahov, aspoň zo strany Srbska. A ešte jedna úprimná odpoveď, ktorá sa týka dialógu, otázky ohľadne dialógu s opozíciou. Myslím si, že máme veľmi dobrú výmenu názorov s opozíciou, vieme, že to je veľmi dôležité ale zároveň treba povedať, že dialog s opozíciou, ktorý niekedy sa zakladá na nejakých veľkých projektoch, veľkých myšlienkách. Chcel by som povedať, že našou hlavnou myšlienkou, o ktorej hovoríme, je práve táto európska myšlienka. Budeme sa snažiť urobiť všetko preto, aby sme jedného dňa, nechcem teraz spomínať nejaké časové lehoty, ale skutočne sa veľmi snažíme o to, aby sme sa stali súčasťou tohto veľkého európskeho projektu ale sme proti monoetnickým štátom na Balkáne, sme proti zmenám hraníc a snažíme sa dosiahnuť spoločnosť, ktorá by bola založená na rozmanitosti, ako sme boli aj v minulosti. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister. Ešte tu máme troch rečníkov, takže by som vás chcel poprosiť, aby ste neprekročili dve minúty, aby minister mohol uh, uh, odpovedať najprv pán Atkins ECR. Uh, Pán predseda, ja eh, vás vlastne tiež vítam ako ostatní. Eh, dovolte mi, aby som s vami ďalej prebral eh, túto otázku. Srbska mali sme tu podpredsedu vlády na tomto výbore prednedávnom a on bol mm, proeurópsky a milý a hovoril veľa o tom, čo treba urobiť. No, mal som dojem, že to boli len keci a Rád by e, som e, vás trošku pritlačil otázke toho, čo sa deje medzi vami a e, Srbskom, pretože pre mňa to malo príchuť toho, čo sa dialo medzi Grekmi a Turkami. Je tam veľa kecov a úsmevov, ale nič sa tam nedeje. Môžete ma presvedčiť o opapku? Pán Belder, teraz za EFD. Eh, Ďakujem pekne. Eh, drahý pán minister, ja eh, vás srdečne vítam o to viac, že počas 90. rokov som častokrát mal príležitosť eh, sa eh, odobrať do tohto regiónu a chcem povedať len toľko, že sa obávam toho podnikateľského prostredia vo vašej krajine, ktoré zatiaľ nie je ešte veľmi otvorené a potom, aké Zdá sa, že veľa kosovčanov má veľmi náp- dobré nápady, pokiaľ ide o, ústavu a pokiaľ ide o zahraničné investície v Kus- Kosove, v akom e, štádiu sa nachádzajú, pretože toto je veľmi dôležité. A e, pokiaľ ide o, o e, uľahčenie vízového, režimu. Ešte nemáte veľmi dobrý register pre e, túto oblasť a to je veľmi dôležité. Takže očakávam vašu odpoveď. Ďakujem pekne. A teraz posledný rečník, pán Poselt. Ďakujem, pani predsednička. Ako tieňový spravodajca EPP pre Kosovo chcem ešte raz upozorniť na to, že tento parlament veľkou väčšinou vyzval tie štáty, ktoré ho ešte neuznali, aby ho uznali a ja chcem túto výzvu dnes obuviť, nielen preto, že to je dôležité pre Kosovo, ale pretože to je dôležité pre Európsku úniu, aby um, bola e, súdržná v tomto dôležitom politickom poli. Blahoželám vám k rozvoju demokracie vo vašom stati. a tiež vám gratulujem k zlepšeniu vzťahov so susedmi a ja sa nedomnievam, že sa to týka len Srbska. Vieme, že to bolo ťažké aj s ďalšími štátmi a o to viac vítame e, dobrý e, vývoj medzi Kosovom, Macedónskom, Albánskom a Čiernom horou a tiež e, tú myšlienku spoločenstva Ochryt po vzore Vyšegrádskej štvorky. Mám tu však otázky. Prvá otázka, keď sa hovorilo o menšinách, ako hovoril kolega Kacina, ale tiež e, sú menšiny v Srbsku, napríklad e, Albanci. A čo sa robí, aby menšiny na oboch e, stranách hranice mali rovnaký štatút? Kosovská ústava má ďaleko siahle právo pre menšiny, najďaleko siahlejšie z všetkých európskych štátov, ale čo menšiny v Srbsku? Nemusí byť ochrana menšín bilaterálna a na oboch stranách, pretože musí mať rovnakú úroveň, ak má prevládať stabilita. Druhá otázka je, že aký ste spokojní s účinnosťou Eulex v Severnom Kosove v Mitrovici. Už tam bolo Eulex naplno mm, implementovaný, alebo aké vidíte tu problémy. A ďalšia otázka v tomto súvise je, že sa teším, že sa veci tak dobre vybijajú v Kosove, no musíme vidieť, že teraz bude Srbsko chcieť začať rozhovory s Európskou úniou. A chcem sa opýtať, aké vidíte možnosti zabraniť tomu, aby tam, kde je to možné, vzťahy eh, medzi Kosovom a Európskou úniou eh, boli zablokované jednými či druhými teda aby e, jeden štát e, zneužil svoje postavenie, aby blokoval rozhovory medzi Kosovom a EÚ. Ja už e som to zažil a nie je toto tiež stav rokovaní? Ďakujem pekne. Ešte mm, mm, tak poďakujem teda našim rečníkom a teraz odozdám slovo pánovi ministrovi, aby ste odpovedali na otázky našich kolegov a vyvodili z nich záver. Ďakujem. Uh, thank you very much. Uh... Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o naše vzťahy so Srbskom. Myslím si, že by sme mali, nemali zabúdať na to, že máme za sebou dlhý proces negociácií od roku 2005 a do roku 2007. Boli to tzv. rozhovory Jena a ja som bol súčasťou týchto rozhovorov počas troch rokov a išlo tu o proces, ktorý uh, viedol Matia Tisári, ktorý bol špeciálnym vyslancom z OSN a ktorý prišiel s návrhom, že by sme mali mať nezávislý štát Kosova. A v rámci tohto negociačného procesu sme prijali všetko, všetky podmienky, ktoré sme museli prijať na to, aby sme mohli postúpiť ďalej. A chcel by som vás informovať, že roky 2005, 2006, 2007, keď som bol súčasťou týchto negociácií, keď sme sa skutočne snažili uh, rozpracovať celý tento plán, myslím, že niekedy v roku 2015 by sa nám mohlo podariť implementovať tento plán v jeho komplexnosti. 90%, e, viac než 90% tohto plánu už bol do dnešného dňa implementovaný. A je tu viacero medzinárodných dohôd aj v iných štátoch na Balkáne a snažíme sa porovnávať, čo sa nám podarilo dosiahnuť za ostatné 3 roky v porovnaní s ostatnými štátmi a toto bol náš najväčší cieľ implementovať čo možno najviac tohto plánu a sme na to veľmi pyšní. Týka sa to integrácie minorít, tejto oblasti sa nám podarilo zmeniť situáciu dramatickým spôsobom a čo som sa snažil dnes vysvetliť je, že tá situácia tam je taká, ako ja od som vás chcel informovať. Čiže nechcel som tu iba rozprávať, ale chcel som vás informovať o tom, akú situáciu zažívame. My sme skutočne nezávislá krajina, nesnažíme sa kontrolovať životy niekoho v Belhrade a preto si Myslím, že niekto by už v Belhrade mal prestať pristupovať k našej krajine tak, ako pristupuje doteraz. Dúfame, že Belehrad príde jedného dňa s návrhom Avšak môže byť situácia taká, že Belehrad môže požadovať každý niečo viac, tak ako sme to poznali z roku 1999, alebo sa už nachádzame v roku 2011. A naša krajina kladie dôraz na našu nezávislosť, možno kolegovia zo Slovenska budú súhlasiť, boli sme súčasťou jedného štátu v minulosti Slovensko a Chorvátsko sa už integrovali a Čierna hora takisto vyhlásila nezávislosť. V roku 2006 my sme ju vyhlásili v roku 2008. To znamená, že sme stratili 20 rokov a nechceme už stratiť ďalších 10. Pokiaľ ide o diasporu, Táto je, siaha od Švédska, Norska až po Južnú Afriku a od Portugalska do New Yorku. Veľa z týchto našich občanov sa vrátilo domov a snažíme sa ich situáciu u nás zlepšiť, pokiaľ ide integráciu. Veľa z nich investovalo v našej krajine, ale posledných dvoch, troch rokov treba povedať, že sme sa snažili vybudovať spoločnosť od nuly. Od júna 1999 a roku 2000, do roku 2008 sme sa sústredili predovšetkým na bezpečnosť a mali sme skutočne iba 3 roky na to, aby sme vytvorili podmienky nového štátu. Vytvorili sme nové ministerstvo, ktoré sa venuje iba otázke diaspory. A pozývame našich občanov, aby sa vrátili domov. Pokiaľ ide o register, to je takisto otázka dialogu a dúfam, že do konca roka sa nám podarí vyriešiť otázku kompletizácie registra občanov. A pokiaľ ide o albánsku menšinu v Srbsku, Veľa z týchto ľudí opúšťa svoje domovy, pretože nie sú integrovaní, pretože situácia ohľadne vzdelávania nie je najlepšia. A myslím, že práve srbská vláda musí urobiť viac preto, aby sa títo občania integrovali. Nemali by sme spájať stanovisko kosovských Srbov so situáciou v severe krajiny a na juhu Srbska. Pokiaľ ide o Eulex, častokrát sa kritizuje táto problematika, ale predovšetkým to súvisí so situáciou v severe našej krajiny. Tam sa apeluje na to, že by Eulex mal pracovať lepšie a intenzívnejšie ako doteraz. To znamená, to, čo potrebujeme na severe, je fungujúci právny štát a bezpečnosť a EULEX to môže zabezpečiť. EULEX je misia, ktorá má podporu z našej strany a treba povedať, že urobili skutočne veľa práce, pozitívnej práce. A pokiaľ ide o dialog a vzťahy medzi Kosovom a Srbskom a pokiaľ ide o Európsku perspektívu. Moja posledná veta je, že obe krajiny by sa mali dostať do Európskej únie. Nie len ten istý deň, ale možno v tú istú hodinu. Euh, Ďakujem pekne pánovi ministrovi eh, za eh, túto výmenu názorov, ktorá bola naozaj veľmi zaujímavá. Chcem navrhnúť eh, mojim kolegom, aby sme si urobili maličkú pauzu predtým, než prejdeme k bodu 7 na programe dňa. Ďakujem. Teraz e, je na rade, aby ja som vám zaželal e, dobré ráno a Prejdeme na ďalší bod programu a to je vypočutie s podvýborom pre ľudské práva v spojení s delegáciou e, pre vzťahy s Bieloruskom. K situácii v Bielorusku po prezidentských voľbách 19. septembra minulý rok. Tento bod e, sa spoločne preberá s podvýborom pre ľudské práva a preto vítam Andrzeja Gržiba, ktorý bude so mnou spolu predsedať výmenu názorov o Bielorusko a aj Jaceka Protačeviča, ktorý je predseda delegácie. Vítajte. Viete, že e, situácia v Bielorusku sa zhoršila a z blízka sledujeme, čo sa tam deje. Medzi tým boli prijaté sankcie a dúfame, že vďaka prezentáciám, ktoré prednesú naši hostia, sa dozviete viac o tom, čo sa tam deje. Pán Gržib, máte slovo. Senior prezidenta. <laughs> Eh, chciałbym bardzo serdecznie eh, Ďakujem, pán predseda. chcem na tomto spoločnom zasadnutí e, výboru OFED a podvýboru pre ľudské práva povedať, že je to e, dnes dôležitý prvok, ktorý je zameraný e, na to, aby sa EÚ oboznámila s tým, čo sa deje v Bielorusku, aj s veľkosťou útlaku bývalého kandidát na prezidenta aj zástupcovia občianskej spoločnosti sú prenasledovaní a zdá sa dnes, že sa aj dnes porušujú ľudské práva a boli prijaté ďalšie rozhodnutia, ktoré formovali situáciu v Bielorusku, ktorá dnes prevláda. A teraz vám predstavím odborníkov, ktorí sa zúčastnia na dnešnej schôdzi. Prvý je pán Neil Sherman, ktorý je osobitný spravodajca pre Medzinárodného výboru pre ľudské práva v Bielorusku a on vedie skupinu odborníkov z OBSE pre slobodu združovania a z e, práva, ktorá sa dnes preberá, bola pripravená v tomto spomenutom výbore. Tento výbor združuje siete občianských e, združení a občianskej spoločnosti. Budeme hovoriť o situácii Bielorusku a budeme diskutovať o hlavných udalostiach, e, ktoré nastali nedávno v Minsku a v Bielorusku. Hromadné protesty, ktoré nastali nedávno a čo to dnes znamená. Náš e, ďalší host je profesor Emmanuel Deku, Dekor. Pán Dekor zastupuje výbor pre nutené zmiznutia a po voľbách v 2010 náš host zblízka sleduje, čo sa deje v Bielorusku. On pracuje na katedre práva v Univerzite Pantheon v Paríži 2 a bude hovoriť o tom, čo je potrebné, aby boli naplnené všetky požiadavky vyplývajúce z členstva v OBSE v Bielorusku. Tretí host je pán Aleksandr Baliacký. On je predseda Centra pre ľudské práva v Jasna. Táto organizácia je jedna z e, najdôležitejších e, pri obhajobe ľudských práv v Bielorusku a už doteraz e, vykonávali viaceré aktivity na ochranu ľudských práv a na podporu sociálnej spoločenskej zmeny. V tomto štáte napriek tomu Bielorus e, nemecký minister spravodlivosti už niekoľkokrát e, zamietol formálnu registráciu tejto organizácie, takže my sme boli, e, mali veľké šťastie, že pán Bieliacký mohol ku nám prísť, pretože v júni Minský súd vydal formálne varovanie Tento súd uviedol, že Viasna je neregistrovaná organizácia a akékoľvek činnosti neregistrovanej organizácie v Bielorusku podliehajú vážnym postihom a nevedeli sme, či pán Bialiacký bude môcť prísť a stretnúť sa s nami. On nás bude informovať o tom, čo môžeme robiť v budúcnosti so situáciou v Bielorusku. Toľko k základným informáciám pre vás. Pán predseda, ujmite sa slovo, nech sa páči a pokračujte v rozprave. Uh, Andrzej, and, uh, now I'm... Ďakujem pekne, Andrej. A teraz pozývam pána Nila Niarma, aby sa ujal slova. <coughs> <coughs> Uh, ďakujem, pán predseda, ďakujem za túto príležitosť eh, prispieť eh, k rozprave o situácii v Bielorusku. Moja práca sa zaoberá udalosťami 19. septembra 2010 a protestami spojenými s prezidentskými voľbami moja správa preberá tieto otázky podrobne a ja len uvediem pár pripomienok o týchto kľúčových činnostiach a udalostiach toho dňa a zasadím ich eh, do súvisu aj s bieloruským zákonom o slobode zhromažďovania aj o mm, medzinárodných štandardoch eh, ľudských práv. Bielorusko Rusko nepodpísalo Európsky dohovor o ľudských práv, ale e, podpísalo Medzinárodný dohovor e, o občianských a politických právach a tie sú veľmi podobné e, čo do povahy s slobodou zhrom, zhromažovania. A my sa domnievame, že štandardný výklad slobody zhromažovania na základe medzinárodných dohovorov platí široko v celej Európe a preto používame tento medzinárodný dohovor, aby e, sme brali bieloruské orgány na zodpovednosť e, a sledovali, či dodržiavajú právo na e, zhromažďovanie. A k udalosti 19. septembra e, chcem povedať, že toto zhromaženie podľa bieloruského práva bolo nezákonné a nebolo ohlásené mm, ani neboli využité e, príležitosti e, na to, aby bolo povolené pred bieloruskými orgánmi, ale Európsky súd pre ľudské právo vydal niekoľko rozsudkov, rozhodnutí, kde povedal, že keď je zhromaždenie pokojné, bez hľadu na to, či je zákonné alebo nie, tak má byť e, s ním zaobchádzané ako s mierovým a pokojným e, zhromaždením a takisto aj policia k nemu má pristupovať e, a napriek a vzhľadom na to, že je pokojné, tak policia má povinnosť chrániť toto zhromaždenie. Počas väčšiny eh, tohto večera policia respektovala právo na pokojné zhromaženie a počas väčšiny toho večera eh, bolo pokojné a mm, pritom z to bola pomerne nízka. No, my eh, máme starosti kvôli viacerým incidentom, ktoré nastali. Jeden na začiatok zamaženia, potom neskôr. Najprv bol incident, e, keď e, štátne sily zautočili e, na jedného z prezidentských kandidátov Vladimira Nokleva aj novinárov, ktorí boli s nimi. Tento útok sa javí ako nevyprokovaný a násilný a neprimeraný. A ešte možno bol aj precedens pre udalosti, ktoré nastali neskôr večer, ale hlavná masa zhromaždenia v Minsku um, bola um, pokojná, bolo to veľké zhromaženie, asi 30 tisíc ľudí a um, počúvali prejavy prezidentských kandidátov a boli v dobrej nálade väčšinou ale asi o 20, 35 eh, niektorí ľudia, ktorí možno boli alebo neboli, eh, spojení s týmto zhromaždením začali útočiť na e, dôležitú vládnu e, budovu vedľa tohto davu. E, to násilie sa zdalo byť nevyvolané a nejasné, prečo to začalo, či to spustili provokatéri alebo účastníci na zhromaždenia z hľadiska ľudských práv je otázka, kto sa zúčastnil na tom návšteva je e, nerelevantná. Keď ľudia začali útočiť na tento e, dom, na túto vládnu budovu, tá, toto zhromaždenie už nebolo považované za pokojné a e, ne bolo možné ďalej chrániť ľudské práva. No, obávame sa, že um, policia nebola okolo tejto budovy a ak to boli provokatéry, tak možno to um, bol um, zámerný pokus uh, dať uh, zamienku štátnym orgánom. E, trvalo istú dobu, e, kým e, policia zasiahla, no keď zasiahla proti ľuďom, ktorí boli zapojení v tomto násilnom útoku, tak oni rovnako násilne používali svoje zbrane a nerozlišovali medzi tým, na koho sa zamerali. Potom, ako e, zabránili násiliu e, na e, štátnej vládnej budove, tak situácia bola pokojná v Dave a potom nebolo dôvod, aby policia spustila útok na zhromaždenie, ale urobili tak asi po 30 minútach. Obratili sa na zvyšok davu a použili extrémne násilnú silu, aby rozptýlili ľudí a zatýkali ich. Toto násilie bolo neprimerané a ľudia, na ktorých sa zamerali, e, často e, museli opustiť scénu a e, nepoužívali žiadny odpor ani nevyzývali policiu a toto je dôvod, prečo my máme obavy a starosti z reakcie policie. Štátne orgány v Bielorusku argumentovali, že násilný otak na vládnu budovu predstavuje mm, hromadné nepokoje a tí e, zodpovední za organizáciu tohoto zhromaždenia boli rovnako zodpovední za útok na e, vládnu budovu. Naša analýza tvrdí, že tu e, je jasný rozdiel medzi útokom na vládnu budovu a zvyškom davu, ktorý bol pokojný a držal si vzdialenosť a odstup Európsky e, súd pre ľudské práva hovorí len tí, ktorí sú zodpovední za organizáciu násilných činov, sú za to zodpovední len tí, ktorí ich naozaj vykonali a nie tí, ktorí organizovali zhromaždenie jednotlivcov a um, bieloruské orgány zaujali iný postoj a mm, stíhajú mm, viacerých e, aktivistov ľudských práv, ktorí boli v tom hlavnom dáve demonstrantov, ale neboli e, zúčastnení v tej časti, e, ktorá sa dopustila násilných činov a nie sú zodpovední za organizáciu hromady nepokojov. My sa domnievame, že to treba mm, s tým zaobchádzať, posudzovať ako dve samostatné podujatia tí ľudia, ktorí boli v pokojnom zhromaždení, pokiaľ neboli zúčastnení v násilnom útoku, e, nemôžu byť za to stíhaní. Máme tu viaceré otázky na bieloruské orgány. Zdá sa, že oni e, nevykonali žiadne účinné vyšetrovanie násilia, ktoré spáchali štátne orgány trestne stiali ľudí na základe nedostatočných dôkazov mm, o tom, či títo ľudia boli aktívne zúčastnení a je e, tu e, potreba, e, aby títo boli vyňatí z procesu stíhania. We thank you very much, Deco. Ďakujem pekne, profesor Deko, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja uh, som veľmi rád za toto pozvanie, aby som sa mohol vyjadriť pred vami ako spravodajca OBSE o Bielorusku. Som veľmi šťastný, je to pre mňa veľká čest, že som medzi týmito dvoma e, susedami, ktorí majú za sebou naozaj význačnú prácu. Tá misia, ktorá mi bola zvorená v rámci Moskovského mechanizmu ľudského rozmeru na základe iniciatívy 14 členských e, štátov, sa formálne ukončila oficiálnou prezentáciou mojej správy pred stálou rádou OBZ vo Viedni 15. júna 2011. Počas tejto diskusie Česká republika v mene štrnástky, ako aj Európska únia a Spojené štáty, prijala Eh, veľmi eh, tvrdú a obozretnú pozíciu. Zatiaľ, čo Rúsko znova dokázalo svoju diplomatickú neohrabanosť, tak vo forme ako aj v obsahu, zatiaľ, čo jej médiá sú obzvlášť pozorné k situácii v Bielorusku. Táto správa bola hneď zverejnená aj online na stránke OBSE vo svojej anglickej verzii a dúfam, že ruské preklad do ruštiny bude čoskoro k dispozícii. Teraz je to na členských štátov a na inštitúcie jach OBSE, aby z toho vyvodili závery. Avšak je nemožné, aby sme len tak obránili stranu, ako keby sa nič nestalo 19. decembra a od 19. decembra. Určite, že medzinárodná e, situácia nás e, vedie k tomu, aby sme sa pozerali na iné krízy, hlavne v oblasti Stredozemného mora, ale samozrejme, že arabské jar sa nemôže e, nemôže vyústiť do európskej zimy. V jednom interviu vo Washington Post v marci tohto roku bieloruský prezident dokonca e, prirovnal e, tieto udalosti k udalostiam na námestia Tahir. Dokonca hovoril o akomsa piatom šíku, aby nápadol hnutie odporu, ktoré sa šíri krajinou. Ozvali sa aj dve hlasy úplne nedávno v mene obezek pri tejto príležitosti. Najprv to bola pani Miatovič, zástupkynia pre slobodu v médií, ktorá sa obrátila 1. júla na prezidenta Lukašenka, aby ho požiadala, aby prestal s represiami proti novinárom. nedávno to bol minister zahraničných vecí Litvy, pán Azubalis, ktorý je na čele predsedníctva OBSSE, súčasného predsedníctva, ktorý vydal komunike 5. júla, aby vyjadril poľutovanie hodne nad násilím proti mierovým občanom. Okrem týchto dvoch oficiálnych postojov, ticho zo strany Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva môžeme len polutovať takisto aj e, ako e, ticho zo strany kontaktného bodu obrancov ľudských práv v Varšave. V tomto ťažkom dých, to kontexte mech, moskovského mechanizmu eh, sme ho museli implementovať. Vďaka mnohým priamým kontaktom eh, diplomatického spoločenstva ako občianskej spoločnosti som sa mohol oboznámiť s mnohými dôveryhodnými eh, informáciami a svedectvami. Videl som filmy, fotky a takisto aj plány udalostí 19. decembra, aj keď tieto dokumenty sa nenachádzajú v tej oficiálnej správe kvôli dôveryhodnosti ich dodávateľov. A preto treba pripomenúť ustanovenia eh, odseku 6, eh, zákona 6 odseku 2 od Moskovského dokumentu, ktorý upresňuje, že žiaden členský štát nemôže prijať akékoľvek opatrenie voči osobám, organizáciám alebo inštitúciám, aby mal kontakty s eh, misiami expertov, alebo že aby im e, poskytol informácie, ktoré sa týkajú štátnej oblasti. E, správa pokrýva e, toto obdobie niekoľkých mesiacov nových udalostí, ktoré, prichá, ktoré sa dejú každý deň a ktoré ešte zhoršujú túto bilanciu systematického porušovania ľudských práv. Však v tomto štádiu závery môžu byť len prísne. Všetky tieto svedectvá dokazujú, že ten incident začal niekoľko výtržníkov, ktoré ešte stále neboli identifikovaní, ktoré slúžili akýmsi Eh, zámienka pre eh, brutálne eh, rozohnanie mierovej demonstrácie a potom aj veľkej reprezície, politickej opozície ako aj občanskej spoločnosti s účelom vytvorenia vzdušia zastrašovania a teroru voči celej populácii. E, nemôžeme hovoriť o, právnom štáte, keď tu vládne nezákonnosť a strach až dokonca v súdnom aparáte. Kríza ukázala, že nedávna liberalizácia bola len akousi tolerantnosťou, takou maličkou súkou, bez toho, že by boli pochybnená tá logika autoritatívneho centralizovaného systému bez toho, že by boli zabezpečené pokojne ľudské práva pre všetkých občanov. E, e, bol to E, naďalej pokračuje vynútené e, priznania, falošné svedectvá, rýchle procesy a e, bude to správne, až keď bude to nahradené e, požiadavkou spravodlivosti a, a pravdy. Všetko ostatné je len diplomatická pretvárka. Súčasná kríza sa netýka len Bieloruska svoj, a jej aj e, susedov, ale spochybňuje všetky naše princípy, záväzky a demokratické hodnoty, ktoré ležia na srdci Európy. Jediná, e, jediné riešenie, ktoré je prínosné pre budúcnosť, je vôľa reformovať do hĺbky a vytvorenie, to, to, to, tento štát, vytvorenie právneho štátu na základe oddelenia právomoci dodržiavania e, ľudských slobod, slobody zhromažďovania, vyjadrovania, nezávislého súdnictva a medzinárodných zárok. Moja správa má celý zoznam o konkrétnych a pragmatických odporúčaní, ktoré by umožnili Bielorusku, aby sa dostala z tejto, z tejto slepej uličky, kde sa uzatvára tým, že bude plne spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom v rámci OBZ e alebo OSN. V tomto zmysle moskovský mechanizmus nie je len meta sama o sebe, je to len jedna etapa, východiskový bod, výzva k zodpovednosti a k politickej vole každého. Európsky parlament musí byť na čele tejto kolektívnej mobilizácie zatiaľ, čo sa vyvstanú nové etapy. Úrad pred demokratické inštitúcie a ľudské práva musí predložiť všetky prebiehajúce a zhodnotenie všetkých prebiehajúcich procesov, ako na náhle táto čierna séria bude ukončená. Bielorusko sa dovolovalo tejto spolupráce od svojej oblasti, aby mohlo napadnúť nepriateľský a zbytočný e, charakter e, mechaniz, e, moskovského mechanizmu. Avšak hodina pravdy prišla ako to bolo v prípade volebnej eh, pozorovateľskej misie Úradu pre eh, demokratické inštitúcie, po čom okamžite boli uzatvorené eh, kancelárie OBS v Minsku na konci 2010. Rezolúcia 16. júna 2011 Rady pre ľudské práva, ktorá bola odhlasovaná 21 hlasmi proti 5, z 19 sa zdržalo, poverilo vysokého predstaviteľa OSN, aby predložila prvú správu o vývoji situácie počas nasledujúceho zasadnutia v septembri a žiada tematicky diplomatických spravodajcov, aby kontrolovala a monitorovala ochranu ľudských práv e, v tejto krajine. Bielorusko nemôže trvalo pokračovať e, v takýchto e, veľkých represiách, pretože to je zatiaľ jediná reakcia zo strany vládnoceho režimu proti stále zhoršujúcej sa sociálnej kríze. Ďakujem pekne, pán profesor. A teraz zostane slovo pán Bialecký. Nech sa páči. My všetci sme sa pýtali, prečo vláda a úrady uplatnili takéto, takéto násilie na demonstrantov. Zatiaľ ešte stále nemáme odpoveď na túto otázku. Zdá sa mi, že táto reakcia bola zapríčinená neočakávanosťou udalostí, nakoľko tu boli desiatky tisíc ľudí, ktorí sa vybrali do ulic a chceli e, úrady jednoducho chceli nájsť riešenie s týmito ľuďmi, ktorí boli jednoducho nespokojní. A toto mohlo byť príčinou takýchto masívnych represí, ktoré pokračujú až do dnešného dňa. Ide tu o potláčanie nezávislých žurnalistov, politických aktivistov a nemá to celé konca. Zároveň treba povedať, že nie je možné vysporiadať sa s opozíciou za jeden večer. A kampaň, ktorú robila opozícia, bola plánovaná. Zároveň treba povedať, že máme e, aktívnu ekonomickú situáciu, ktorá prebieha. Máme 50-percentnú úroveň inflácie za posledné tri mesiace a naše úrady čelia nie tak veľmi útokom politických aktivistov, ako skôr e, masám populácie Bielorusku. Čiže táto ekonomická a hospodárska kríza ukončila e, bieloruský hospodársky zázrak a väčšina občanov našej krajiny musí teraz čeliť chudobe. A zdá sa, že úspech e, ratingu vlády Lukašenka e, klesá z mesiaca na mesiac. Súvisí to aj s prepojením na ekonomickú krízu, e, súvisí to s úpadkom hospodárskej podpory zo strany Ruska. Za posledné tri roky podpora zo strany Ruska, predovšetkým hospodárskeho charakteru, klesol dva, o polovicu a súčasný premiér Ruska Putin e, síce finančnú podporu našej krajine zabezpečil, ale nie je to dostatočné. A preto treba povedať, že momentálne musíme platiť väčšie ceny za ropu a plyn a vytvorenie colnej únie medzi Ruskom, Bieloruskom a Kazachstanom, e, treba povedať, že bieloruské úrady sa snažia o to, aby zachovali e, svoju nezávislosť a chcú to robiť formou implementácie vlastných ekonomických hospodárskych opatrení, ktoré by mohli zlepšiť situáciu. Výsledok e, výsledok hospodárskej kríze viedol k rôznym protestom, ktoré sú organizované na internete. Robia to predovšetkým mladí ľudia, avšak nie je to organizované jedným človekom, nie je tu nejaký líder alebo vodca. Charakter takýchto protestných aktivít je skutočnosť, že ľudia sa snažia v uliciach protestovať, tlieskajú a tieto aktivity sa diali paralelne vo všetkých mestách v Bielorusku. V minulosti takéto protesty neboli. Za posledné mesiace zhruba 2000 ľudí bolo zadržaných bieloruskými úradmi a zhruba tisícka ľudí bola odsúdená za delikvenciu a takisto tu boli zaznamenané prípady, kedy protestanti boli bytí policiou. Niekedy títo protestujúci eh, sú zadržiavaní a súdy častokrát ani nevypozývajú svetkov a robia rozhodnutia na základe dokumentov, ktoré dostanú zo strany policie. Bieloruské úrady nie sú pripravené viesť rozhovor s bieloruskou opozíciou. Videli sme, ako prebiehali súdne procesy e, proti protestujúcim a proti opozícii. Ako vidíme, zatiaľ bolo veľa ľudí zadržaných a poslaných do väzenia. Je to výsledok protestov a treba povedať, že pokiaľ ide o zadržiavanie týchto protestujúcich neboli dodržiavané všetky právne postupy, ktoré mali byť dodržané. A preto apelujeme na poslancov, aby vytvárali tlak a pokračovali v tomto tlaku na bieloruské úrady, aby sa situácia zlepšila. Vidíme, že mali sme tu prípad jedného novinára, ktorý bol odsúdený, ale potom ho oslobodili a takisto sa tu zatvorili, zatvorila redakcia eh, jedného denníka a preto by sme sa chceli poďakovať vám, že podporujete bieloruských aktivistov a mimovládne organizácie. Ďakujem vám za pozornosť, ktorú venujete situácii v Bielorusku a dúfame, že táto pozornosť bude pokračovať aj počas jesene, pretože táto situácia sa bude zhoršovať a to sa týka tak politickej, ako aj hospodárskej krízy. Zároveň treba povedať, že ľudia bežní ľudia v Bielorusku si uvedomujú vašu podporu a preto by sme vás chceli požiadať, aby ste aj znížili cenu pre víza pre bieloruských občanov a tým by občania Bielorusku pochopili pozitívnu, a pozitívny postoj e, voči ním. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po polsky, ak mi dovolíte tak ako to robil aj pán predseda Andrej Grip. Takže prejdem teraz do polštiny. Chcel by som sa poďakovať za to, že sa môžem vyjadriť. Ďakujem sa. E, chcem sa poďakovať všetkým a chcel by som vyjadriť svoju vďačnosť všetkým odborníkom a expertom, ktorí spracovali v Bielorusku Hovorím o odborníkoch, ktorí boli aktívni e, v členských štátoch OBZ a expertoch, ktorí boli aktívni v mene OBZ. Prečo je to pre nás také dôležité? No iste si spomínate, že my, Európsky parlament, od decembra minulého roku tento parlament reprezentovaný pánom Buzekom v rámci reprezentácie pre vzťahy s Bieloruskom, e, že sme vždy boli vytrvali, pokiaľ ide o kritiku toho, čo sa udialo 19. decembra v Bielorusku a takisto, čo sa dialo po tomto dátume. Či aká bola reakcia bieloruských úradov doteraz? Obviňovali nás z nedostatku objektívnosti, obviňovali nás z toho, že nie sme nestranní, pokiaľ ide o opozíciu, takisto nás obvinili z toho, že sme príliš radikálni, pokiaľ ide o vyhodnocovanie interné a externé situácie v Bielorusku. Takisto sa uviedlo, že sme vraj politicky naivní, respektíve kontraproduktívni. A aká bola naša odpoveď na takéto obvinenia? Vždy, keď, nás naš, keď sme boli v kontakte s našimi partnermi v Bielorusku, tak nám povedali, že to bola misia z Európskeho parlamentu, ktorí pozorovali voľby a ktorí prišli k záverom, že voľby neprebiehali v súlade. Bielorusko je súčasťou OBSE, ktoré takisto pozorovatelia konštatovali, že voľby neprebehli v súlade. Takisto došlo k porušovaniu ľudských práv, eh, porušovaniu základných eh, demokratických práv, sloboda médií bola porušená, my si to všetci dobre uvedomujeme a externí objektívni experti potvrdzujú túto skutočnosť a ide tu o expertov, ktorí prichádzajú z organizácie, v ktorej Bielorusko je členom. Vždy sme apelovali na úrady v Bielorusku, že sme ich žiadali o to, aby dodržiavali tie právne akty, ktoré ste sami podpísali. Ak ste podpísali nejaký dokument, ktorý vás viaže k tomu, aby ste dodržiavali takéto právne pravidlá, tak ich prosím vás dodržiavajte. Takisto sme počúvali často, že bieloruská spoločnosť ako ktorákoľvek postkomunistická spoločnosť nie je pripravená na demokraciu. Hm, zdá sa, že cesta bieloruskej demokracii bude dlhšia. Avšak v teórii by sme do istej miery mohli s týmto súhlasiť. Možno, že sú určité krajiny, ktoré potrebujú viac času na to, aby dospeli k demokracii. Nikto nečaká od Bieloruska, že by sa k demokracii prepracovalo tak, dlho, tak, tak rýchlo ako Polsko, Československo alebo Česká republika a Slovensko už v súčasnosti. Nikto nechce Bielorusku hovoriť, že musia zmeniť spôsob, tak, e, tak sa zmení takým spôsobom, ako sa zmenila Ukrajina. Však to, čo pozorujeme v Bielorusku, nie, je taká situácia, kde nevidíme žiadny progres, skôr práve naopak, ústupok dozadu. Čiže to, čo dnes vidíme v Bielorusku, sú paranoidné reakcie zo strany e, bieloruských úradov. Zatvárajú sa tu ľudia do väzenia za to, že sa vyberú do ulic. kedykoľvek idete na ulicu a stretnete sa s priateľmi, idete na verejné miestnosti, E, na verejné priestranstva, e, zatlieskate a už za toto sa môžete dostať do väzenia. Takže je to skutočne paranoická reakcia zo strany bieloruských úradov a a je to dosť nepokojujúce. Zhruba 170 ľudí bolo doteraz zatvorených práve z takýchto dôvodov, ktoré som popísal. takisto náhodní okoloidúci sa dostanú do väzenia. Napríklad jedna žena, tehotná žena bola zadržaná a ako výsledok takýchto brutálneho zachádzania takmer prišla o dieťa. A teraz pokiaľ ide o slobodu médií, pán Porčobut, jeho situácia je korešpondent polského denníka a on informoval o udalostiach z 19. decembra. Bol to zamestnanec v Bielorusku, ktorý bol akreditovaný a práve z tohto dôvodu bol zadržaný a odsúdený na 3 mesiace vo väzení. Vo väzení strávil 3 mesiace bez nejakého právoplatného súdneho rozhodnutia, bol odsúdený preto, že by sa vyjadril proti bieloruskému prezidentovi. Teraz sa Európska únia rozhodla o sankciách, ktoré by mali byť uplatnené proti Bielorusku. Pán Lajča, ktorý reprezentuje Európsku úniu v tomto prípade, uviedol, že zdá sa, že už konečne tieto sankcie prinášajú, začínajú prinášať svoje plody. Nezdá sa nám však, že sankcie sú... Pardon, zdá sa, že jediná možnosť, ako vyriešiť tento problém, sú práve sankcie. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz zostane slovo pán spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že táto politická a hospodárska kríza, do ktorej sa dostalo Bielorusko a v ktorej zotrváva už 6 mesiacov, je možnosťou, tým oknom možnosti pre Európsku úniu na to, aby sme sa priblížili k našej vízii. A tá vízia je nezávislé demokratické Bielorusko, náš sused, ktorý by implementoval sociálno-trhovú ekonómiu ekonomiku. Na druhej strane je však úplne jasné, a zdôraznili to aj odborníci, že Brusel sa nemôže vrátiť k tomu obmedzenému dialogu s Minskom, ktorý sme tu mali pred 19. decembrom, ak sa neprepustia všetci politickí väzni a ak im nebude umožnené venovať sa svojej práci. Momentálne sa tu rysujú určité pozitívne správy, avšak Musíme to všetko pozorne pozorovať, pokiaľ ide o podmienky, ktoré by sme mohli uplatniť po prepustení týchto zadržiavaných. Ale treba povedať, že všetci z týchto 40 zadržaných musia byť uvoľnení. Myslím si, že Európska únia by sa mala snažiť viac o spoluprácu s Ukrajinou a Ruskom, pokiaľ ide o tento problém. Na no, minulý týždeň v Štrasburgu sme sa stretli s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny, Konstantinom Grišenkom, a ja som sa ho spýtal, že čo robí v tejto oblasti ohľadne tohto problému a povedal, že jeho vláda spolupracuje s bieloruskou vládou intenzívnym spôsobom a že vytvárajú tlak na Minsk na to, aby prepustili politických väzňov. Myslím si, že je to veľmi dôležitý signál. Zároveň je veľmi dôležité, aby Moskva pochopila, že modernizácia partnerstva s Európskou úniou musí obsahovať takisto aj politickú a hospodárskú modernizáciu a, takých susedov ako napríklad Bielorusko. Súhlasím s predrečníkmi, ktorí zdôrazňovali potrebu zlepšenia vízového režimu s Bieloruskom, Viackrát sme uviedli v parlamente, že sme vytvorili nový berlínsky múr, ekonomické víza, drahé víza pre e, občanov Bieloruska, ktorí musia platiť tretinu alebo štvrtinu z e, mesačného platu na to, aby vôbec si mohli zaplatiť víza pre vstup do Európskej únie. Eh, minulý týždeň nemecký výbor pre vzťahy s východnou Európou predložila, predložil eh, štúdiu dv, dv, o spoločnostiach, 200 spoločnostiach, ktoré a ich dopade, pokiaľ ide o spoluprácu s eh, Bieloruskom. Zhruba 25 z týchto spoločností prichádza o svoje kontrakty v prospech konkurencie, práve kvôli týmto ťažkostiam s vízami. Takže vidíme, že situácia je vážna, musíme ju zlepšiť a nemôžeme čakať na ďalekú budúcnosť, musíme to urobiť čím skôr. A posledný bod, ktorý by som chcel spomenúť, Európska únia musí zintenzívniť e, spoluprácu s opozíciou v Bielorusku a, a o to sa aj usilujeme, avšak bolo by dobré, ak by sa nám podarilo dosiahnuť kontakty s umiernenými politikmi v Minsku, v miestach a dedinách, ktorí, ale aj s predstaviteľmi súčasného režimu v týchto menších mestách a dedinách, ktorí si želajú zmenu a reformu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz požiadam pána Vigeninga, ktorý je spolupredsedom parlamentného zhromaždenia. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Negatívny način. Situácia sa vyvíja skutočne negatívnym spôsobom, pretože aj zádavok na dnešné stretnutie sú práve prezidentské voľby. Pre väčšinu z nás, ako aj pre mňa, boli výsledky, alebo lepšie povedané, vý, koniec prezidentských volieb bolo veľkým sklamaním pretože pred voľbami sme mali nádej, že sa situácia už začína postupne zlepšovať, avšak deň volieb nám naznačil úplne iný, iné smerovanie udalostí. V rámci Euronestu, ktorý začiatkom mája, bol, ktorý bol založený začiatkom mája za, bez participácie Bieloruska. Túto participáciu sme si nežali, pretože to jednoducho bolo nemožné po voľbách v Bielorusku. V Euroneste sme zriadili pracovnú skupinu pre Bielorusko, ktorá pozostáva zo zastupiteľov Európskeho parlamentu a zo zastupiteľov ostatných piatich krajín východného partnerstva. Táto pracovná skupina má dvoch predsedov. Jeden je z Európskeho parlamentu a jeden je z Moldavského parlamentu. Táto pracovná skupina sa snaží o spoluprácu medzi Európskou úniou a priamými východnými susedmi Európskej únie, ako napríklad Ukrajina. Zastávame názor, že Rusko určitým spôsobom musí byť takisto zaangažované, avšak pokiaľ ide o Bielorusko, tak tu si myslím, že predsa len by sme mohli spolu niečo dosiahnuť. Mal by som tu otázku, ktorú by som chcel adresovať našim hostom, pretože to sú skutočne odborníci a ľudia, ktorí sledujú tieto udalosti v Bielorusku intenzívnym spôsobom a táto otázka, ktorú by som sa chcel spýtať, je nasledovná. Aké sú tu možnosti, aká je tu nádej, že sa v Bielorusku etabluje e, slobodné prostredie, že e, sa tu vôbec budú niekedy konať slobodné voľby, ktoré by zodpovedali európskym štandardom. Pokiaľ ide o Európsku úniu, myslím si, že naše možnosti sú obmedzené. Máme urobili sme takmer všetko to, čo sme mali v našich možnostiach. To znamená, že Európska únia sa otvorila voči občanom Bieloruska a my sa snažíme diferencovať medzi spoluprácou so štátom a jeho predstaviteľmi a medzi civilným, civilnou spoločnosťou. Čiže medzi týmito dvomi aspektami rozlišujeme. A takisto sa mi zdá, že aj keď berieme teraz do úvahy otázku z e, ľahčovania, respektíve e, keď berieme otázku liberalizácie víz, či chceme ešte viac výjsť v ústredy občanom Bieloruska. A v, tej, v tomto kontexte by som sa takisto chcel spýtať aj otázku, že čo by sme ešte mohli urobiť navyše pre Bielorusko? Ako by sme mohli ešte ďalej podporovať opozíciu, pokiaľ ide o politickú a morálnu podporu v tom zmysle, aby sme aktivity opozície podporili a stabilizovali situáciu v tejto krajine. Ja, mne sa veľmi páči, že opozícia náš parlament častokrát navštevuje, ale vidíme, že čo sa potom deje s opo- predstaviteľmi opozície v Bielorusku. Uh, nedávnej minulosti tu boli prípady, ktoré jasne poukázali na to, že v Bielorusku máme polovičný policajný režim, ktorý sa tu etabloval a že sa vytvárajú dodatočné ťažkosti v tomto ohľade, ale dúfam, že tlak tak znútra ako aj zvonka v sú v spolupráci s, s zlepšením situácie zlepší podmienky v tejto krajine. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Landsbergis. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel spýtať, že čo vlastne vieme o týchto udalostiach z decembra. Vidím, že tu je rozdiel v tom, čo je, bolo nahráta, čo sa prezentuje. Lukašenko a jeho KGB boli pripravení útočiť na opozíciu a na protestantov a potrebovali iba na to nejaký závdavok, aby to konečne mohli uskutočniť. Mali sme tu viacero ľudí, ktorí vyvolali fyzický kontakt Prosím vás, treba si však všimnúť, že aj tá situácia po voľbách je taká, že keď protestanti sa priblížili k palácu pána prezidenta a pán Milinkievič vyzval e, protestantov, aby neútočili e, na budovy a za toho potom niektorí z vedúcich osobností tejto zjednotenej opozície kritizovali. Niekedy ho dokonca nazvali, niektorí z nich ho dokonca nazvali aj zradcom. Poučili sme sa z toho celého. Aká je teraz možnosť na to, aby sme vytvorili zjednotenú opozíciu a dosiahli situáciu, ktorá, že by táto opozícia mala konsolidovanú politiku a konsolidovanú taktiku. Sú tu nejaké dôvody, na tie tvrdenia, ktoré e, ju úrady v Bielorusku, ktoré hovoria, že opozíciu tu podporuje Európa a Moskva. Teraz zostane slovo pán Šulc, nech sa páči. Otázka, ktorú by som sa chcel spýtať, súvisí s tým, čo sa spýtal pán Landsbergis. Uh, a to znamená, že do akej miery títo provokatéry, ak to vôbec boli provokatéry, do akej miery boli identifikovaní. Vidíme, že sú tu záznamy z televízie, kde vidíme niektorých ľudí, ako jednoducho útočia na budovy násilnickým spôsobom a zatiaľ vieme, alebo bolo sprostredkované, že do väzenia sa dostali iba tí, ktorí mm, nespôsobovali žiadne násilie na ulici, takže treba to preskúmať. A druhá otázka, ktorú by som sa chcel spýtať, tá sa týka pána Vialického. Do akej miery takýto politický model, ako napríklad okrhlistvo, ktorý sme mali v Polsku alebo v východnom Nemecku, by mal šancu na úspech. To znamená rokovanie medzi súčasnou totalitnou vládou a predstaviteľmi opozície, alebo aspoň mm, pokiaľ ide o blízku budúcnosť, že by sa nám podarilo dosiahnuť nejaký politický koncenzus. Ďakujem pekne, pán Kelam. Much, Ďakujem, pán predseda. Pozbudilo ma jednotné stanovisko, ktoré konečne zaujala Európska únia, menovite princíp podmienenosti na to, že pokiaľ nebudú uvoľnení, prepustení a rehabilitovaní politickí väzni, tak e, sa nevrátime k oficiálnemu dialogu. Situácia bola o niečo iná pred rokom mm, a vtedy naši e, vodcovia boli príliš e, nadšení z možnosti uzavrieť dohodu s Lukašenkom. Ukazuje sa, že nemôžno príliš veriť diktátorom a moja otázka hosťom je, že ako hodnotíte najnovší vývoj v bieloruskej občianskej spoločnosti. Nová generácia, ktorá používa Facebook a počítače, dokážu vytvoriť vlastné organizácie? Aké sú možnosti znovu nastolenia zjednotenej opozície. Toto myslím, že je najdôležitejšia podmienka, predpoklad a komisár File ma pozvodil, keď sa nedávno stretol s viacerými bieloruskými vodcami a vyzval ich, aby sa zjednotili. A nakoniec mm, aj poslanci môžu robiť niečo osobne na oslobodenie bieloruských politických e, väzňov. Môžete si adoptovať konkrétneho politického väzňa a poslať mu pohľadnicu a ujať sa zodpovednosti a zaujímať sa o jeho osud. Ďakujem, pani Sandrikene. Ďakujem, pán predseda, budem hovoriť po litovsky. Mm, ďakujem pekne. Chcela by som začať e, tým, čo práve povedal Pán Protašievič, áno, je pravda, že situácia v Bielorusku sa zhoršuje. Táto situácia sa zhoršovala, ale e, to len ukazuje nedostatky alebo slabosti tohto režimu, pretože keď už teraz malá skupinka ľudí, ktorá e, sa zhromaždí a treba tlieska na ulici, je okamžite zadržaná, tak to len dokazuje, že režim už e, nevie čo so sebou. Myslím si, že na jeseň uvidíme e, ďalšie udalosti, ku ktorým príde Bielorusko, ktoré možno budú ešte oveľa zaujímavejšie. Chcela by som, chcela by som položiť niekoľko otázok pánovi e, Bieleckému a ďalším rečníkom. Chcela by som sa vás konkrétne spýtať, ako vidíte postoj EÚ, aký by mal byť? Či sa EÚ darí hovoriť jednohlasne, či podľa vás niektoré členské štáty sú skôr pragmatickejšie a teda majú trošku takú e, inú e, pozíciu, pokiaľ ide o Bielorusku. Uh, uh, Ďakujem za e, viaceré otázky a pretože teraz máme presne 15 minút a potom budem musieť skončiť, tak každému dáme 5 minút a to bude akurát dobrý čas na odpoveď. Myslím, že teraz by sme mali prevrátiť to poradie a začne pán Beliacký a potom profesor Dekoň a potom pán Jalma. Máte slovo. Если говорить о будущих парламентских выборах, в следующем году у нас будет парламент. Keď máme hovoriť o budúcich parlamentných voľbách, budúci rok v jeseni, budú takéto voľby? A sú tu možnosti a šance, aby prebehli slobodné voľby, ak orgány neprinesú veľké zmeny. Ak nebudú splňať vaše požiadavky, vaše podmienky, ktoré kladete orgánom Bielorusku, to e, zahrňa slobodu komunikačných prostriedkov a zhromaždenia politické organizácie. Ak všetky tieto otázky nebudú vyriešené, tak eh, nebude mať eh, slobodné a spravodlivé voľby. Na druhej strane táto situácia je veľmi dynamická a sú rôzne scenáre, ktoré by sme mohli vidieť. Napríklad na jeseň spustíme politické kroky a kampane vo veľkom a eh, časť opozície už je zjednotená, to je dobré A čo sa e, týka možnosti e, zjednotiť demokratickú opozíciu, to je teraz e, ťažké. Ehm, sú tu teraz nie zjednotená opozícia, sú isté oblasti a témy, na ktorých sú všetky opozičné sily zjednotené, napríklad uvoľnenie všetkých a prepustenie všetkých politických väzňov No teraz e, sa e, však nediskutuje o žiadnych e, krokoch. Budeme časovde na jesene. Co týka krajín ako je napríklad Tunisko, tam skúsenosti ukazujú, že keď hromadné protesty sú spustené a je tu masové hnutie pre demokraciu. Nie je také dôležité, či existujú nejaké štruktúry, ktoré zjednocujú opozíciu. Ja som bol pred troma mesiacmi v Tunisku a mm, ľudia hovorili, že tam nebola žiadna politická opozícia ako taká. Hovorili, že to masy priniesli tieto zmeny. A myslím, že to treba zohľadniť e, aj v Bielorusku. Ide o prozapadnú promoskovskú orientáciu Bieloruska tam je, a opozície to je ťažko posúdiť, ale uh, musíme zohľadniť, že e, orgány vynakladajú veľký tlak voči opozícii a myslím, že opozíciu aj infiltrovali tajné služby v Bielorusku, takže e, obraz je veľmi zložitý a je ťažké identifikovať e, mnoho vecí. Boli tu otázky o agentoch provokatéroch 19. decembra. Nemáme žiadne pevné fakty, aby sme to dokázali. Zblízka sledujeme všetky súdne procesy proti tým, e, ktorých e, obvinili e, z útoku na parlament a rozbijania okien. a je ťažko povedať, ak tam boli agenti provokatéry, tak tieto neboli zatknutí, pretože boli zatknutí len obyčajní občania, ktorí mm, pokojne protestovali. No počet aktívnych účastníkov, ktorí e, boli blízko k mm, bráne vládnej budovy bolo asi 30, ale celkový počet protestujúcich bolo 15 až 20 tisíc ľudí. Čo sa e, týka diskusie za okrúhlým stolom, je to dobrá myšlienka, no teraz ešte to nie je možné. Sú signály od e, bieloruských orgánov, že e, sú pripravené rokovať s opozíciou a myslím si, že ekonomická kríza nie je taká e, zlá, aby prinútili orgány v Bielorusku začať rokovať s politickou opozíciou. Najnovší vývoj v občianskej spoločnosti podľa mňa ukazuje, že situácia nie je taká zlá, napriek tlaku, ktorý vynakladajú orgány za posledných 6 mesiacov, na občianskú spoločnosť v Bielorusku. Z veľkej miery ľudia sú stále činní a vidíme, že táto činnosť e, pokrýva stále širšie skupiny ľudí. Je to veľká časť verejnosti, ktorá sa teraz účastňuje na, e, v tomto hnutí a novinári a aktivisti a verejnosť e, dokázala čeliť všetkým tlakom napriek politickým tlakom. A čo sa týka postoja Európskej únie, počujeme jeden hlas, hlas Európskeho parlamentu, počujeme ho dobre a skutočnosť, že um, boli prijaté ekonomické cieľené sankcie, to je pre mňa veľmi dôležitý signál, ktorý vyslala EÚ bieloruskej vláde a tento signál vláda počula, pretože každý politický tlak a každé použitie politického mechanizmu Lukašenkovej vláde nepriniesol žiadne ovoci, ale ekonomický tlak je účinný a toto je správny signál, ktorý počujú bieloruské orgány. Pán Deko, mhm, ďakujem. Najprv si myslím, že tá priorita e, je v liberalizácii, teda v oslobodení politických väzňov, nie len v ich oslobodení, ale takisto aj v ich rehabilitácii, ako aj opätovného začlenenia e, do spoločnosti Máme tu však jednu otázku, ktorá bola položená ohľadom ovzdušia slobody. Ja mám taký dojem, že e, teraz je tu ako si e, e, Damoklov meč, ktorý vysí nad aktivistov, nad ktorých činnosti je síce tolerovaná, konkrétne myslím na mimo vládne nezaregistrované organizácie alebo tlačové agentúry, ktoré sú však veľmi E, ťažko na tom, ktoré sú dosť ohrazené a môžu znova sa, zvolnúť, sa zdvihnúť vlna represí voči ním. Aby ste dobre pochopili túto situáciu, je potrebné sa pozrieť na e, obrovský počet KGB, čiže tajnej služby, ktorá si ešte zachovala toto svoj e, ruský názov, všetci, celý tento veľký aparát, ktorý šíri e, ovzdušie strachu a teroru so svojimi čiernymi zoznamami, kde sú za, e, mm, kde sú e, jednotlivé, kraji, jednotlivé osoby, kde prichádza napríklad vypočúvaniam v, stredných, na stredných školách alebo aj na iné tak Potom sú rôzne vypočúvania za účelom zastrašenia každého príslušníka opozície alebo e, občianskej spoločnosti e, a potom tá svojvoľnosť ktorá, alebo nezákonnosť, ktorá vládne v e, súdnom systéme, vrátanie súdcov, ktorí majú strach advokátov, ktorí nie sú advokátmi, ktorí bránia svojich klientov, avšak niekedy ich ich eh, falošne dokonca obvinia, takže toto všetko treba pochopiť. Toto je komunistická diktatúra, aby ste dobre pochopili, akej krajine, v akej situácii sa krajina nachádza, aká je eh, tá, eh, aké je to možné riešenie. Európska únia musí hovoriť jedným hlasom, musí sa posnažiť mobilizovať svojich spojencov. Myslím si, že USA je už dosť začlenené do tohto procesu. Je potrebné nájsť prostriedky, ako zmobilizovať Rusko a Ukrajinu a nájsť e, také sankcie, ktoré by boli cieľené, inteligentné, ktoré by e, neprerušili kontakty, e, ktoré v hospodárskej oblasti by nezhoršili ešte zlú situáciu, v ktorej sa nachádza obyvateľstvo s tým, že by sme mohli stvoriť novú Kubu, ktorá by bola ekonomicky uškrtená a ktorá by na to doplatila. Je potrebné znásobiť kontakty s eh, oficiálnymi predstaviteľmi. Všetci hovorili, eh, už bolo povedané, že nie všetci sú v tej línii ako prezident, aj keď okrem prezidenta je represívny systém, ktorý je veľmi dobre eh, zavedený, ale je potrebné naozaj si uvedomiť tú skutočnosť, ktorá navstala po hospodárskej krízi. Je potrebné nájsť riešenie a pomaličký prechod krajiny s tým, že nemôžeme zmeniť ľud, tak ako to povedal Brecht, je to potrebné nájsť dôveryhodnú alternatívu, ktorá by prešla aj na politickej úrovni. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán profesor. Pán Jano. Um, Ďakujem, pán predseda. Otázka politických väzňov sa zvrazňuje a je eh, vysokoprofilová na programe mm, EÚ ľudia spomnuli potrebu na rehabilitáciu. No, toto by malo zahrňať eh, plné eh, prehodnotenie prípadov eh, a obvinení, aby títo ľudia nemali v mm, registri trestov záznam. A ak chceme plne posúdiť tie okolnosti, za ktorých boli um, odsudení na prvom mieste. Ďalej, čo týka spravodlivosti a e, reakcií e, a opravnosti reakcií na tieto udalosti 19. decembra, to je dôležité, že tí ľudia, ktorí e, boli zapojení do týchto násilných činov, ako sa zdá, neboli trestne stíhaní a súčasťou toho, myslím, je jasná potreba širšieho vyšetrenia z toho, že kto je zodpovedný za tieto kroky, kto eh, dal rozkazy na zásah, kto riadil tieto násilné činy. Myslím si, že ďalší prvok spočíva v tom, že by sme si mali uvedomiť, že zdá sa, že tu prebiehajú stále protesty v rôznych formách, e, v rôznych organizáciách, aj u rôznych jednotlivcov v Bielorusku a títo sú e, vystavení postihom e, zo strany policie a zdá sa, že to je tak, ako je to aj v Južnom Stredomorí, že keď raz džina e, vypustia z fľaše a keď ľudia vyjdú na ulice, tak ťažko ich je potom opäť e, uklniť e, v situácii strachu. Myslím si, že Európska únia by mohla stavať na tejto situácii. A myslím si, že trvalejší učenie, ši, širší dialog s organizáciami občianskej spoločnosti v Bielorusku, aby sme dospeli k spoločnému stanovisku nielen s konkrétnymi ľuďmi, ale paušálne, aby sme um, zistili, ako EÚ môže podporiť uh, túto prácu, aby uznala ich prácu. Asi už sú tu rôzne hlasy a tieto treba podporovať počas ďalších pár mesiacov. Toto bude dlhý proces, ale myslím si, že Európska únia má silu, aby vyvíjala tlak na orgány a aj podporovala organizáciu občianskej spoločnosti v prebiehajúcej práci. Ďakujem. Teraz Andrzej, e, môžete uzavrieť našu diskusiu. Chciałem bardzo serdečne poďakovať. Ja chcem predovšetkým srdečne poďakovať za e, tieto veľmi zaujímavé prezentácie. Ďakujem pekne za to, že ste dnes e, vykreslili právny výklad e, udalostí v Minsku 19. decembra aj pán Dekor, aj pán predseda, ako zástupcovia medzinárodnej organizácie, nám ukázali pozadie udalosti, ktoré nastali a aké bol, bol časový sled týchto udalostí a reakcia orgánov. A zdá sa teraz, že pokojná manifestácia, ktorá vtedy nastala, nebola zdrojom tých eh, nepokojov v Minsku, bolo to len zamienka neprimeranej reakcie bieloruských orgánov. Mnohí činiteľi opozície sú teraz eh, vo vezení a my sa musíme zasadiť o to, aby boli oslobodený a rehabilitovaný. Zdá sa, že OBSE potvrdila a nielen Európsky parlament, ako povedal pán Protaševič, čiže nielen Európsky parlament sa zdá, že nemá rád bieloruské orgány, Nielen to, ale my v parlamente kritizujeme bieloruský režim a sme vďační za to, že OBSE skúma, čo sa deje v Bielorusku a ako môžeme reagovať na tieto problémy. Ako vyvíjať tlak na tento režim, aby e, sme zabezpečili prepustenie politických väzňov. Musíme nájsť nové páky, aby sme zmenili Bielorusko a ako ste podali, nasledujúca jeseň bude dôležitá čo do zmien v krajine. Mm. Ďakujem a dovolte mi tiež pridať sa k tomuto vysloveniu vďaky pre našich eh, hostí a Súhlasím s nimi v tom, že musíme ďalej vyvíjať medzinárodný tlak na bieloruský režim a jedine ako to je jediný spôsob, ako ich prinútime prepustiť politických väzňov a možno aj e, zabezpečíme zmeny v prospech e, slobodnejšej spoločnosti a demokratické zmeny v štáte. Ja som bol spojený s Andriom Počobotom, ktorý um, bol zatknutý 3 mesiace a bol um, prepustený len uh, pred pár dňami s um, podmienečným trestom a on povedal, že prosím vás, povedzte všetkým ľuďom, ktorí tam budú uh, na našom vypočutí, že ja som bol prepustený len preto, že bol medzinárodný tlak a že tieto ekonomické sankcie boli uvalené a stále o nejde. Stále je riziko, že Únia e, uvalí takéto sankcie. Toto je jediný argument, e, ktorému rozumejú mínske orgány a tu na, od vás žiadame pevné stanovisko, pretože len takto sa zlepšia ich životy. Ďakujeme. Týmto uzatvárame naše, našu výmenu názorov. Ďakujem všetkým hostom aj za vašu účasť v diskusii. Thank you very much.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 Kolegovia, prejdeme k ďalšiemu bodu. A chcel by som vás požiadať, aby ste si sadli na to, aby sme mohli začať. Ako viete, našim ďalším bodom na programe je výmena názorov so zastupcami sírskej opozície o súčasnej situácii v Sýrii a Robíme to v spolupráci s delegáciou pre krajiny Mašreku a vítam pána Davida Maria, ktorý je predsedom tejto delegácie. Ako viete, už tri mesiace trvajú demonstrácie v Sýrii, sú to mierové demonstrácie, ktoré násilným spôsobom boli potlačené a sú potlačené režimom. Táto situácia neakceptovateľná. Minulý týždeň náš parlament formou uznesenia požiadal Bezpečnostnú radu, aby sa vyjadrila k týmto aby sa vyjadrila k týmto násilnostiam a kde sa uplatňujú v Sýrii dokonca mučenia, mučenia proti deťom. Čiže treba sa vyjadriť rezolútne proti týmto represiám a treba uvaliť sankcie. Máme, máme, máme tu vážených hostí spoločne budeme sa pozerať na situáciu. Skutočne máme prominentných oponentov sírskeho režimu. Sú to doktor Haitham al-Malech, ktorého prepustili z väzenia minulý e, v marci po 17 mesiacoch, čo ho zadržiavali, čiže to je skutočne dosť dlhé obdobie. A takisto by som chcel privítať pána profesora Burana Galiona, ktorý je riaditeľ e, Inštitútu pre štúdia Blízkoho východu na Univerzite Sorbonne v Paríži. A teraz by som chcel požiadať oboch našich zácných hostí. Začneme s pánom doktorom Almalehom, aby nám povedali niečo o situácii v Sýrii. Poprosím ich, aby sa držali časového harmonogramu 10 minút, aby sme potom mohli mať aj otázky a na ne odpovede. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a zároveň by som sa chcel poďakovať všetkým ľuďom a vládam, ktoré mi pomáhali počas toho obdobia, keď som bol vo vezení. Takisto, že využili tieto krajiny všetko, čo mali k možnostiam na to, aby som sa ja dostal k väzenia. Ja som sa dostal teraz z tejto komplikovanej situácie, Síri, ktorá je v Sýrii, táto revolúcia smerom e, k vám. Táto situácia začala pred tromi mesiacmi a ľudia musia čeliť veľmi zlému režimu. Od začiatku tejto revolúcie e, režim začal strieľať proti vlastným ľuďom, počas civilistom, ktorí nemali pri sebe žiadne zbranie. Všetci ľudia, ktorí boli na uliciach, v mestách, v dedinách, boli na uliciach, na mierových zhromaždeniach. A nechápeme, prečo tento režim začal strieľať do týchto, do týchto ľudí a prečo ich začal zabíjať. Avšak tento režim um, má históriu, ktorá je podobná s tou situáciou, ktorú tu máme od roku 1918 až doteraz sa v tomto režime nič nezmenilo. Je stále rovnaký do roku, medzi rokmi 1980 až 1990 sme prišli zhruba o 60 až 70 tisíc ľudí, ktorí boli zabití vo vezeniach a podobným spôsobom. Čiže vidíme, že tento režim sa stále uchyluje k rovnakým praktikám aj v minulosti a pokračuje to aj teraz. obaja vládcovia, otec ako syn, sa správajú rovnako. My, opozícia, žiadame režim a hovoríme, že ak chcú dosiahnuť dialog, musia prestať zabíjať ľudí. Musia stiahnuť tanky, musia prestať útočiť bezpečnostné zložky štátneho zriadenia, musia prestať využívať moc, ktorá im, ktorú majú a ktorou chcú zastaviť revolúciu. A takisto musia umožniť naše stretnutia, pretože my chceme hovoriť o zlepšení situácie. Avšak nič v tomto ohľade sa neudialo. Režim pokračuje, zatvára ľudí, zabíja ľudí a teraz máme zhruba 15 tisíc ľudí, ktorí sa nachádzajú vo vezení a bezdôvodne, iba preto, že boli proti režimu. Máme zhruba 2000 ľudí, ktorých zabili a zhruba 1500 ľudí, ktorí zmizli. Zhruba 100 detí vo veku menej ako 15, respektíve 12 rokov na ktorých bolo páchané násilie, mučenie. A preto vyzývame tento režim, aby skončil s mučením. Avšak režim jednoducho nerešpektuje tieto signály. Nerešpektuje medzinárodné právo ani medzinárodné dohody. ale nerešpektujú ani vlastné predpisy. Tento režim jednoducho nerešpektuje žiadne právo, žiadne právne systémy. Vládnu krajine formou rozkazov. Na zákony sú v knihách a knihy sú na policiách, takže si viete predstaviť, že ako sa nám žije v takejto situácii pod takýmto režimom. Ja sám som zaslal viacero listov Ašadovi e, od začiatku jeho vlády, od, keď nastúpil pred desiatimi rokmi a Takisto som zaslal listy aj ostatným predstaviteľom štátu, predstaviteľom bezpečnosti a posielal som jeden list za druhým a nič sa neudialo. Takže to je jasný signál toho, že dialog nie je možný. Ako som povedal, bolo preliaté veľa krvi na uliciach a režim to vôbec ne, akože nezaujíma. Naši ľudia, čiže z opozície, tí, ktorí sú proti režimu, začali robiť zo skupenia organizovať stretnutia medzi sebou, aby sa zamysleli nad budúcnosťou našej krajiny, pretože zastávame názor, že tento režim je už na konci. Zlyhal. Nie je tu žiadna možnosť, ako by mohli pokračovať a vládnuť našej krajine. Podľa môjho tento režim ako akákoľvek vláda inde jednoducho už prišla na koniec svojho obdobia. Nemajú podľa žiadneho práva nejakú právomoc na to, aby publikovali nové zákony a vládli našej krajine. Musia sa zamyslieť nad tým, ako ukončiť vládu a, a ako zmeniť štátne zriadenie z diktátorského režimu na demokratické zriadenie v budúcnosti, ktoré by vychádzalo z princípov slobody a rešpektovania všetkých ľudí, ktorí v tejto krajine žijú. Či už berieme do úvahy náboženský aspekt, to znamená, máme tu Arabov, kresťanov a tak ďalej. A my sme v Damašku mali stretnutie, budeme mať stretnutie 16 Budeme hovoriť o budúcnosti Sýrie a budeme mať takisto stretnutie v ten istý deň v Istambule. A po týchto stretnutiach budeme mať aj stretnutia medzi celou opozíciou Takže v rámci opozície sa takýmto spôsobom angažujeme. V Sýrii ľudia sú presvedčení o tom, že Európska únia je ich partnerom. Máme dlhú spoločnú históriu s Európou, to iste viete. A myslím si, že ak by Európa pomohla revolúcii tým ľuďom, ktorí sú v uliciach sa snažia o zmenu, tak by to bolo dobre tak pre nás, ako aj pre vás, pre obe strany, predovšetkým pre imigrantov. Možno máte trochu problém s ľuďmi, ktorí prichádzajú z rôznych krajín, teda s imigrantami, ale mm, dúfame, že ak zabezpečíme Sýrii dobrú budúcnosť, tak to pomôže tak nám, ako aj vám. Teraz napríklad vojenské jednotky sú v celej krajine. Máme 3000 tankov, ktoré sú rozmiestnené po celej krajine. V Paniase a v okolitých dedinách je veľa tankov. Tanky sú okolo dedín, miest. Nemáme k dispozícii žiadnu pitnú vodu, potraviny, všetko bolo zastavené. režim vyvlečie z domov mužov, začnú ich mučiť na uliciach a ich ženy sa na to musia pozerať. Každý deň robia takéto praktiky. To znamená, ako môžeme sa vy, vymaniť z takejto zlej situácie? Náš národ, naši ľudia sú skutočne statoční. A všetci zo všetkých sfér spoločnosti sa snažíme spolupracovať a spájať sa na týchto protestoch na uliciach a snažíme sa nájsť určitú formu politickej pomoci aj z vašej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. My vám ďakujem veľmi pekne a teraz e, požiadam profesora Galiana, máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi najprv, aby som mohol poďakovať e, za to, že ste ma tu pozvali a bolo by dobre, keby rečník zapol mikrofón. E, veľmi pekne ešte raz ďakujeme za to, že ste nás tu pozvali, aby sme mohli hovoriť o takejto veci, ktoré všetci veľmi vedia. Vedia, ide o, o prechod krajiny, ktorá veľmi veľa si vytrpela nezákonným režimom o prechode k demokratickému režimu, o prechode od autoritatívneho k demokratickému režimu. Sýria, ako všetci dobre viete, je krajina, ktorá vždy Eh, vedela integrovať všetky svoje komunity a vytvoriť eh, národ, ktorý bol poznačený duchom tolerancie, mieru a veľkej civilizovanosti. Krajina, ktorá bola obeťou modele, modelu vlády ala Sovietský zväz, eh, ktorej základy boli postavené režimom, kde všetky slobody boli zrušené, všetky práva boli potlačené a kde ľudia sú systematicky ponižovaní a týraní. Žiaľ Bohu, európska politika za posledných 30 alebo 40 rokov bola ďaleko od e, situácie týchto obyvateľov. Nevernovala sa tomu, aby sa nastolila demokracia v takej krajine, kde je, sú veľké zdroje paliva, kde skôr e, bola prioritne venovaná pozornosť e, Izraelu, čo prispelo naozaj k zhoršeniu situácie. Toto treba pripomenúť a dúfam, že toto prispieje k tomu, aby táto politika bude ukončená, aby e, politika tohto a to tento režim skončil. Assad bol považovaný dokonca za pilier stability na Blízkom východe, čo je práve zdroj z jeden z najväčších zdrojov nespravodlivosti e, v našej krajine. Teraz čelíme takej situácii, kde ľud nikdy v podstate nebol nikdy taký odhodlaný bojovať za svoje práva. Nikdy nebol tak e, pripravený konečne priniesť všetky obete preto, aby rozhodne sa postavil voči svojej budúcnosti a zbavil tohto režimu. A nikdy ten režim nebol taký barbarský pri E, správanie sa k svojim občanom ako teraz. Nachádzame sa v tejto situácii, prichádzame sem, aby, ste, aby sme vám o tieto informácie poskytli. Myslím si, že vy ste tiež dosť informovaní o tom, čo sa v Syrii deje, ale chceme vás požiadať, aby ste nás podporili, aby tento ľud si mohol vybrať. Aby sme mohli mu zabezpečiť taký režim, ktorý si zaslúži. Čiže režim, ktorý bude odpovedať jeho výberu a ktorý bude zastúpený voleným režimom, zastupujúcim naozaj vôľu ľudu. Opozícia v Sýrii sa dlho organizovala, ale teraz už oveľa viac na tom pracuje. Veľa stretnutí, veľa e, konferencií bolo zrealizovaných. Zajtra bude ďalšia konferencia na túto tému, ale sírska opozícia nie je rozdelená, tak ako sa to častokrát spomína. Je viac rodá, ale e, je zjednotená na platforme, na báze, ktorá by mohla byť typická nasledovnými bodmi. Poprvé, celá opozícia je za to, aby sa naštartoval prechod k demokratickému zriadeniu, čiže celá opozícia odmieta uzavrieť kompromisné riešenie so súčasným vedením. Ďalej, celá sírska opozícia odmieta akýkoľvek vojenský zásah z vonku. Sýrii rania všetci sírčania súhlasia s tým, že nesúhlasia s takouto vojenskou intervenciou zvonku. Snažia sa a budú sa snažiť, aby vďaka svojim vlastným silám mohli ukončiť e, túto diktatúru. Po tretie, všetci sírčania súhlasia s tým, že Sýrsko bude zjednotená krajina jednotného ľudu, a odmietajú akúkoľvek diskrimináciu na základe viery, príslušnosti k menšine alebo ďalším záležitostiam. Čiže je tu ten spoločný duch, ten spoločný postoj, že ktorý režim sa snaží neustále očierňovať, aby narušil opozíciu. Po štvrté, opozícia súhlasí, celá opozícia súhlasí a podporuje myšlienku, že demonstrácie voči režimu musia byť pacifistické miere v, aby tu neboli prítomné žiadne formy násilia, a sírska opozícia na základe týchto bodov môžete vidieť, ako je zjednotená. Čo žiada teraz sírsky ľud, sírska opozícia zo strany EÚ? Domnievam sa, že zásadné je to, aby sme sa zamysleli nad tým, aké prostriedky môžeme využiť preto, aby sme pomohli sírskému ľudu, aby mohol realizovať tento svoj sen v prechode k demokratickému režimu. Prítomnosť napríklad aj volených zástupcov v krajine môže byť veľmi užitočný, aby chránil demonstrujúcich a môžeme sa zamyslieť aj novými iniciatívami, ale Európska únia a Európsky parlament môže takto napomôcť. Môže sa tiež zamyslieť trebárs nad vytvorením služby, ktorý, alebo oddelenia, ktoré by mohlo poskytnúť praktické riešenia a rýchle riešenia pre potreby sírskeho ľudu v tejto fáze prechodu, ktorá je veľmi ťažká. Takže vy by ste mali sa zamyslieť nad tým, aký spôsob podpory môžete poskytnúť sírskému ľudu, aby sa dostal z tejto fázy, ktorá je veľmi ťažká pre ne. Ďakujem. Ďakujem, pán profesor. A teraz požiadam kolegu, pána Maria Davida, ktorý je, ako som povedal, predseda delegácie, aby sa ujal slova. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv e, sa chcem poďakovať doktorej Almale a profesorej Galenovi za ich úvod a za ich e, výpoveď a samozrejme nemusíme schváľovať e, a potvrdzovať to, že tu v Európskom parlamente e, veľmi blízko sledujeme, čo e, sa deje vo vašom štáte a že mm, veľmi radi podporíme ktorékoľvek kroky, ktoré poprvé budú môcť pomôcť zastaviť toto trestné násilie a po druhé, ktoré urobia všetko pre znovu nastolenie demokracie. Máme spoločné hodnoty s vami. Chcem sa vás poďakovať um, dve, a po, opýtať sa vám dve, tri veci. Profesor Galion už spomenul um, pár konkrétnych krokov a opatrení, ktoré my, a tu nemyslím nás ako Európsky parlament, ale aj Európska únia, aj keď Európsky parlament môže zohrať istú úlohu v tom, ale isté konkrétne kroky a opatrenia, ktoré môžeme požiadať, aby rada prijala, aby sme mm, dosiahli tieto ciele. Poprvé zastavili prelievanie krvi a potom zabezpečili mierový prechod na oveľa otvorenejšiu a demokratickejšiu spoločnosť. A to som e, zle povedal, lebo buď je demokracia, alebo nie, takže nemôže byť demokratickejšia spoločnosť, ale chceme dosiahnuť demokratickú spoločnosť. Po druhé, ak a či tu je e, nejaká úloha, ktorú zohrávajú iránske orgány a ako aj v tom, ako sírska vláda reaguje na postanie vlastných ľudí. A ďalej, čo sa týka tých e, prvých opatrení osobitného súdu v Libanone, chcem sa opýtať, či je aj nejaká úloha, ktorú zohrávajú sírske orgány v tejto oblasti. Ak dovolíte, posledná otázka. Ak si myslíte, že aby e, sa rozprílila pozornosť verejnosti e, na to, čo sa deje v štáte, ktorá e, má hranice medzi Syriou a Izraelom. Working... Ďakujem teraz pán Gerd Petering, ktorý je predseda pracovnej skupiny pre Blízky východ. Máte slovo. Ja, dank, ja, Ďakujem pekne, pán predseda. Bolo veľmi zaujímavé počúvať oboch našich cených hostí a ja by som chcel povedať, že my sme solidárni a stojíme po boku e, po ich boku, pokiaľ ide o ich úsilia k stabilite. To slovo, ktoré použili, patrí aj slovo demokracia a sloboda. My sme tu na európskom kontinente mali komunizmus a vtedy sme tiež hovorili o stabilite. Ale to bola stabilita pokoja na cintorínoch a preto e, dúfame, že vaše snahy o demokraciu budú úspešné. Ak nám poviete, že čo môžeme pre vás urobiť, tak my to spravíme, ale nechceme sa vmiešavať do vašej situácie, nechceme sa nanútiť. My urobíme všetko to, čo nám poviete. A na tomto základe by som sa chcel spýtať aj otázku a aj to trochu objasním. V roku 2008, to znamená v rámci roku dialógu kultúr, sa tu na v Európskom parlamente dostal k slovu aj e, Grozmufti z Hasuna. Pred pár týždňami som vám zaslal, tý, som mu zaslal list, kde som ho žiadal, aby sa v spolupráci s predstaviteľmi kresťanských církví spojil a aby pod, urobili výzvu k mieru, ktorá by podávala k mieru, k mieru. A moja otázka teraz je, aké sú tieto rozličné moslimské zoskupenia. Vieme, že máme tu prezidenta Asada, ktorý jednoducho si bráni svoju moc, ale ako to vyzerá so sunitmi, s touto veľkou väčšinou veriacich, aký koncept demokracie majú, má práve táto skupina a ako sa správajú kresťania. Kresťania boli v Sýrii vždy tolerovaní, to som ja vždy obdivoval v porovnaní s ostatnými krajinami. V jednom kostole v Damašku je dokonca kríž na kostole, ktorý je osvetlený, to normálne v arabskom svete nenájdete, alebo vo veľa krajinách. Ako sa teraz správajú predstaviteľa kresťanských církví, biskupy, vo vzťahu k tomu vývoju udalosti vo vašej krajine. A chcel by som povedať, že želáme vám, a to nie len racionálne, ale skutočne aj emotívne, E, že vás chceme podporiť a želáme vám všetko dobré na vašom úsilí k slobode demokracie. Ďakujem pekne, pán Potering. Teraz dám slovo pánovi Belderovi, ktorý je koordinátor skupiny FDP a takisto predstaviteľ delegácie pre Izrael. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja otázka našim sírským hosťom e, súvisí s tým, čo povedal aj pán Petering. Máme pravidelné kontakty. Máme e, ľudí, ktorí žijú v Damašku a ktorí sú kresťania, ktorí jednoducho vnímajú strach ktorý panuje v tejto spoločnosti a ktorý sa týka práve kresťanskej komunity. Poznáme všetci tieto obrazy, tieto strašné činy, ktoré sa tam udiali vo vzťahu k, ku kresťanskej komunite. Takže čo sa s tým dá urobiť? Predstaviteľia kresťanskej komunity môžu uviezť viacero príkladov toho, čo sa udialo v tejto krajine. Čo sa robí preto, aby sa ochraňovala táto kresťanská komunita? Vieme, že Sýria je multireligiózna, multietnická krajina. Ako to tam vyzerá s minoritou s ostatnými menšinami. A mohli by ste nám takisto aj niečo povedať, pokiaľ ide o externé vstupy, externú pomoc. Povedali by ste, že by ste chceli pomoc, ale Takisto ste uviedli, že z viacerých zdrojov sa potvrdilo, že tu boli určité externé vmiešávanie, ako napríklad reaguje Irán. Sú tu určité dôkazy, sú tu určité argumenty, ako to vyzerá zasa s extremistickými skupinami, ako napríklad džihadisti, ktorí sa postarali o nepokoje, ktorí tam celé rozdúchávajú a nakoniec to celé vyústilo do eskalácie situácie. Ďakujem. Pán predseda nemá zapnutý mikrofón. Hm, ďakujem pekne, že ste tu medzi nami. Myslím, že ste sa oboznámili s uznesením, ktoré prijalo parlament ohľadom situácií v e, Sýrii. Takže ste videli, aký, akú podporu sa snažíme pod, e, vám poskytnúť, aby sme odsúdili toto násilie a podporili ľudské slobody, ale videli ste, že tu nebola žiadna výzva Eh, na Bašara al-Asada, aby opustil moc, aby sa vzdal moci a dokonca tam nebola ani zmienka o eh, porušovaní eh, a spáchaní mm, zločinov voči ľudskosti, tak ako to spomínali human rights a tak ďalej. A teraz by som chcela požiadať kolegov, aby trošku sa prestali len hovoriť e, o, o týchto otázkach svojím spôsobom, ale chcel by som, aby ste najprv vysvetlili tu, ten váš dialog, pretože hovoríte, že e, máte tu dokonca také protirečivé tvrdenie, keď hovoríte, že politický dialog by bol podmienený určitými záležitostiami. Vy ste povedali, pán Almari, oslobodenie treba z demonstrujúcich, e, e, stritiahnutie tankov, koniec násilnostiam. Ak tieto podmienky ste povedali budú splnené, tak ste schopní dia- viesť dialog s režimom režimom. To ste povedali, že, a potom ste povedali, že nie je možné zase viesť tento dialog e, s týmto režimom. Takže myslím, že to je dosť v rozporočení, je to súčasťou tej politice diskusie. Určite, že situácia nie je jednoduchá, ale chcela by som vedieť, aby ste nám to vysvetlili. Neviem, že či už boli nejaké dialógy a z akej strany e, v Sýrii s vládnúcim režimom. Bolo by to dôležité, aby sme pochopili, že čo sa deje okolo režimu, či už napríklad teraz tam máme vojsko alebo iný zbor režimu, e, ktorý e, už sa od nich vzdialuje, či by ste mohli identifikovať e, určitú externú podporu. My sme pochopili, že iránsky snajpery tam fungujú, ale takisto tu máme aj otázky, že aké budúce aliancie by sa mohli vytvoriť po páde režimu. Čo by to mohlo spôsobiť na regionálnom na regionálnej úrovni v rámci Blízkeho a Stredného východu. Takže bolo by zaujímavé sa mm, tomu venovať, diskutovať o tom, pretože to vám umožní a tiež posilniť operatívne podporu a získať e, uznesenie, rezolúciu zo strany Bezpečnostnej rady OSN, ktorá by vám umožnila jasne e, vyšpecifikovať túto medzinárodnú podporu a e, dotlačiť Bašara al-Asada, aby sa stiahol pokiaľ ide o úlohu, ktorú zohrávala ďalší, eh, ktorí tlačili na to, ktorí to zároveň eh, aj eh, popisuje, čo je to o eh, Sýriach a o neumožňuje teda, kde nie je možné, aby sa politickí oponenti vyjadrili. Turecko sa snaží trošku tak rekalibrovať, dá sa povedať, eh, svoj vzťah so Sýriou. Ona zohráva veľmi dôležitú úlohu. Vieme, že mala vzťahy s bývalým režimom a teraz sa snaží prekonfigurovať. Čo očakávať od tohto veľmi dôležitého suseda, akú, aké predstavuje akým je Turecko a akú dôležitú úlohu môže tam zohrávať. Ďakujem pekne. A teraz by som vás chcel požiadať o odpovede na otázky. Každý z vás bude mať 10 minút a ako vidíte, že záujem o odpovede a o vašu prítomnosť je veľmi veľký, takže nech sa páči pán doktor Almalech a potom pán profesor. Vidíme, že Hovorilo sa tu o kresťanoch a o etnických etnikách a o ostatných náboženstvách v Sýrii. Bohužiaľ, my nepociťujeme žiadny problém v tomto ohľade. Pred pár dňami som čítal eh, memoár Mamúra de Olivio. On bol v Sýrii viackrát predsedom vlády už veľmi dávno a napísal tam o negociáciách, rokovaniach medzi jeho národom v roku 1936 medzi jeho národom a francúzskom. A niektorí spisovatelia v tom období písali Francúzsku a žiadali ich, aby neopustili Sýriu, pretože týmto by sa náboženské menšiny dostali do ohrozenia. Tento režim teraz hrá takúto istú kartu, Ja vítam už 15 rokov stretávam predstaviteľov tlače, médií a stále počujem to isté. Čo urobíte pre kresťanov? To je to, čo sa ma pýtajú. No poviem vám, že na začiatku toho obdobia, keď začneme lebo keď sme začali mať demokratický režim, mali sme tam kresťanského predsedu vlády a nikto nepovedal nič ohľadne toho, prečo je kresťan predsedom vlády. Potom sme tu mali aj prezidenta, ktorý odišiel na pár dní preč a tento predseda vlády sa stal na pár dní prezidentom a vidíme, že nič sa nestalo. Nemáme žiadne problémy s týmto aspektom. Skutočne tá koexistencia jednotlivých komunít je mierová, bezproblémová, žijeme tam vedľa seba. Čo k tomu môžem viac povedať? Tento režim, režim Asada, predovšetkým tento režim vytvoril znovu takýto problém, ale my s týmto problémom, my s týmto aspektom nemáme problém. Kresťania, moslimovia, my sme všetci rovnakí. Ale teraz sme v opozícii a znovu spolupracujeme tak s kresťanmi, ako aj s Arabmi a žiadny problém nie je. Čiže čo to znamená? Všetci z nás sú sírčania. V revolúcii takisto tí ľudia na uliciach kričali jedným hlasom. Všetci sme sírčania, občania jedného štátu. Čiže neviem, ako by som to viac priblížil. My skutočne neveríme takéto nebezpečenstvo problémov medzi náboženskými komunitami. Napríklad môj učiteľ bol predstaviteľom moslimského bratstva. To bol môj profesor na univerzite, bol členom parlamentu. Moslimské bratstvo až do roku 1949, keď tam bol štátny prevrat, tak on, ten môj učiteľ bol vtedy v parlamente. A skutočne nebol tam žiadny problém, pokiaľ ide o tento náboženský aspekt. Na to vôbec ani nemyslíme. Ale myslím si, že budúcnosť bude pozitívna pre všetkých z nás, odhľadnúť od toho, z akej komunity pochádzajú. Pretože oni všetci cítia to isté, čo cítim aj ja. Momentálne, ako v opozícii, sme všetci zamestnanci alebo pracovníci na farme nášho diktátora. A my už nechceme byť iba pracovníkmi na jeho farme, tak ako to vníma on. Všetci občania Sýrie chcú zmeniť svoj život k lepšiemu, aby bol bezpečný, aby, tam, aby bol slobodný. A jednoducho z tohto ohľadu, či kresťania alebo iné náboženské komunity, nemáme žiadny problém. Počul som aj jedného, od jedného priateľa, ktorý hovoril o tom, čo Irán robí v Sýrii. Podľa mňa veľa Sýrčanov z opozície je presvedčených o tom, že, že iránsky režim pomohol nášmu diktátorovi pretože oba režimy majú spoločné pozadie. Sú to diktátorské režimy. V Iráne máme diktátora Šachajatola, ale aj u nás máme diktátora. Takže Asad vytvoril prepojenie medzi Sýriou a Iránom a týmto vlastne otvoril dvere pre Iránčanov, aby prišli do Sýrie, aby urobili to, čo potrebujú. A ja si teraz myslím, že teraz máme niečo také ako revolučnú armádu, ktorí prišli z Iránu, aby pomohli nášmu režimu. A niektorí z protestujúcich zachytili príslušníkov z, týchto, z tejto armády a kde sú teraz, to neviem. A takisto boli zachytení dvaja ľudia z Hizbaláhu. Takže vidíme, že títo ľudia chceli pomôcť diktátorskému sírskému režimu, pretože im išlo o svoj prospech. Režim v Sýrii je premostením medzi Iránom a Hezbalám v Libanone. Čiže preto potrebujú, aby v Sýrii tento režim pokračoval, aby jednoducho prosperoval. My ho nepotrebujeme, občania Sýrie. Uh, a takisto tu zazneli otázky ohľadne dialógu s režimom. Režim prizval k rozhovoru niektorých predstaviteľov opozície a nikto z opozície to neprijal. Odmietli toto pozvanie, pretože tento režim považujeme za vražedný. Tri mesiace sme žiadali režim, že ak by si boli istí, či, že chcú s nami dialog, tak stiahnite tanky, stiahnite armádu a zastavte tajnú službu, aby už viac nemučila ľudí, civilistov, aby sa mierové zhromaždenie protestujúcich mohlo po celej krajine venovať hlásaniu toho nového posolstva. Máme 15 tisíc zadržiavaných ľudí a v minulosti sme mali iba 5 tisíc ľudí vo vezení. A teraz vidíme, že z politických dôvodov sa do vezenia dostalo až 25 tisíc ľudí ktorí sa dostali do väzenia bez nejakých obvinení. Ale ako vidíme, tento režim, ten právne predpisy a zákon vôbec nezaujíma. My v opozícii sa snažíme e, vnímať armádu dvojitým spôsobom. Je tu jedna časť, ktorá slúži režimu je tam 60 tisíc vojakov a títo vojaci sú veľmi blízki rodine diktátora a zvyšok armády však nie je v takomto blízkom vzťahu k diktátorovi a jeho rodine. Takže teraz vidíte veľa vojakov, ktorí opustili armádu. O pár dní sa stretnem s niektorými z nich. A myslím, že čoskoro veľká časť armády sa bude snažiť zastaviť režim a nebude chcieť pokračovať v zabíjaní ľudí. Bude chcieť zastaviť krvi prelievania. To je to, čo si myslím, že sa stane. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. To bol skutočne pozitívny signál, pretože vidíme, že e, všade armáda zohráva významnú úlohu. Takže teraz dávam slovo pánovi profesorovi. E, Ďakujem pekne za tie otázky. Myslím, že tá e, situácia je veľmi zložitá. Je potrebné to povedať určite, že sú tu napätia. Budem o tom hovoriť, ale myslím, že sú to 4 alebo 5 otázok, ku ktorým je potrebné sa vyjadriť vyjasniť otázku väčšiny menšiny. Niekto to položil, túto otázku. Áno, je tu problém, hlavne po, kvôli o, e, situácii po Asadovi. Potom tu boli dve, tri otázky k ďalším témam. Dialóg napríklad s vládou, čo opozícia alebo ako opozícia vidí svoj vzťah s režimom ďalej. je to vojsko, o tom sme už povedali, a potom budúcie aliancie. No, hlavne regionálne veľmoci, úloha Turecka, ktorá je veľmi dôležitá. Pokiaľ ide o tú otázku väčšiny a menšiny, ja sa domnievam, že je tu historický argument, ktorý je veľmi dôležitý, pretože Sýria nikdy nezažila náboženské konflikty. Je to jediná krajina, ktorá v histórii, je to križovatka kultúra, a jej totožnosť alebo identita je úplne iná. E, ten etnický a kultúrny pluralizmus je e, bežnou historickou záležitosťou, preto aj teraz e, spoločne bez problémov žijeme a vedieme dialog. Je to jediná krajina, ktorá nemala žiadnu vojnu za národné obrodenie a potom to najdôležitejšie, že je to krajina, ktorá má veľa menšín, pokiaľ ide o, o vojsky s Ibrahim, o konflikt s Ibrahimom Hananom z kurdskej menšiny a potom zastupcov sunnickej menšiny. Oni nikdy nemysleli na tú svoju identitu ako na menšinovú identitu. Oni mysleli vždy ako sírania, tak konali. Sú to, je to uh, ich sírska národnosť, ktorá je im vlastná. Uh, preto aj pre nich je to vlastne je to jediná krajina v tomto regióne, ktorá mala mm, premiéra e, kresťana po e, e, získaní nezávislosti. Toto sú všetko prvky, ktoré trošku tak popisujú tú všeobecnú všeobecné ovzdušie, v ktorom siečania žijú. Nie sú tu žiadne bariéry, ktoré by predstavovala príslušnosť k náboženskému hnutiu. Nie sú tu žiadne elity, ktoré by boli rozdelené na klany. E, to sa stáva nebezpečným, keď Alawiti rozhodnú, že budú mať e, len svoju e, elitu, ktorú pošlú do politiky, kresťania takisto, suniti takisto. Nie, sírska elita bola vždy zjednotená a v súčasnosti je takisto zjednotená v tej istej krajine, v tej istej strane. Nie je tu žiadna E, strana, ktorá by zastupovala nejakú národnostnú zložku okrem Kurdov, ale ani tí nie sú uh, takou čisto národnostnou uh, stranou. Uh, takže z historického, sociologického hľadiska máme tu veľmi málo nebezpečenstva alebo veľmi málo rizika, že by sme mohli tu mať náboženské konflikty. Áno, v tejto situácii súčasnej by sa to mohlo stať, pretože kresťania a laoiti majú trošku stracha z zhoršenia e, situácie režim im do hlavy nasadil, že to je on, kto ich e, ochraňuje, pretože on ich ochraňoval a že neboli chránení moslimami, e, pretože oni sa neidentifikujú ako antimoslimovia, ale oni sa bránili cez tú svoju úlohu, ktorú zohrávali v politickej ľudskom živote, vo výstavbe tejto krajiny. Toto je zásadné a ich elita ďalej sa zamýšľa nad eh, ďalšími eh, krokmi, ak by eh, tu a tam prešlo, prišlo k pár náboženským maličkým konfliktom. To, nebude, to bude len elita, to bude určite elita sunitov, kresťanov, alauitov, ktorí zasiahnu povedia, že skončíte s tým, keď sa režim snažil Eh, takto postaviť proti sebe dve náboženské eh, komunity, tak eh, sa elity stretli jednotlivých náboženstiev a upozornili ich na to, spustili poplach, aby každý imám v komunite riadil modlitbu v ich komunite a tým pádom sa im podarilo tento konflikt eliminovať. Takže naozaj ide tu o veľmi inteligentných ľudí, ktorí sa nepúšťajú do náboženských konfliktov, o tom vás môžem presvedčiť. Moslimovia určite v súčasnosti, ako aj v ďalších eh, arabských krajinách, eh, majú trošku takú citlivejšiu pozíciu a, eh, ako aj v Turecku a v ďalších krajinách, ale hlavne od príchodu strany Erdogana k moci, to už nie je iránsky model, ktorý dominuje duchu moslimov u nás, dokonca aj islamistov, ale je to skôr turecký model. Čiže e, oni e, sú moslimovia, e, vidia, že moslimovia sú všade na svete a že je to turecký model, ktorý mu sa darí zmieriť sa alebo zosúľadiť islám s demokraciou a funguje to oveľa lepšie ako model, ktorý spôsobuje vnútorné ako aj vonkajšie konflikty. Takže úplne sme psychologicky, kultúrne a politicky sa Eh, oddelili od toho iránskeho separatistického modelu. Toto eh, netreba zabúdať, pretože eh, o to viacej aj snahy po slobode a po miery sú oveľa silnejšie aj, tak, aj z islamskej, islamistickej strany, ako aj z strany ďalších ľudí, ako aj snahy po slobodnom kultúrnom presvedčení a prevádzaní svojho náboženského života. E, strana Al-Asada a e, externé intervencie, či tu boli, áno, myslíme si, že Iránčania určite podporujú a minister zahraničných vecí Sýrie to vôbec neskrýval, povedal, že Iránci e, poskytujú pomoc. Teraz aký je pôvod tejto pomoci? Určite sú tu eh, poradcovia na bezpečnosti, na vojenskú oblasť. Eh, to môžu byť tiež eh, dôležité prvky, ale ešte sme presne neidentifikovali, akí sú tí Iránci, ktorí prichádzajú ku nám a nemôžeme obviňovať nikoho, aby sme nemali problémy, ale určite medzinárodná scéna to pozná a vie o tom oveľa viacej. Avšak iránska intervencia je skôr, myslím si, že obmedzená na duševnú a e, e, morálnu podporu, ako aj e, týchto poradcov. Pokiaľ ide o dialog s režimom. Pred nejakým časom sme si mysleli, že teda Sirčania si mysleli, tak e, ako západniari, že môžeme rátať s Bašarom, aby táto situácia e, bola vyriešená, aby sa zbavil toho zvyšku e, triedy privilegovaných predstaviteľov bezpečnostných zložiek, ako aj vojenských zložiek, aby pomohol naštartovať túto reformu. Avšak toto bolo završené neúspechom a vôbec nedokázal svoju veľkú kapacitu alebo vôľu sa oslobodiť od týchto vojenských alebo bezpečnostných zložiek a e, urobiť kroky v prospech ľudí. Až doteraz nikdy nepredniesol žiaden prejav voči svojmu ľudu, vždy len voči svojmu dvoru. Nikdy nehovoril o demokratickom prechode, on nikdy nehovoril o reformách, nikdy nepovedal, že na konci môjho e, súčasného mandátu, ktorý by mal končiť 2014, Čiže ešte máme tri roky pred sebou, že na konci tohto mandátu opustí svoju moc. Nikdy nepovedal, že e, je za prezidentské e, konkurencieschopné voľby. Nie. Čiže e, ľudia jeho ľudia naďalej strieľajú na obyvateľstvo. Dokonca je to ešte Eh, krutejšie, pretože síce strieľajú ozajstnými eh, strelami, ale ničia dom po dome. Tak ako Kadafi povedal Libanom, vyženieme vás vo vašich eh, domov, my vás budeme ničiť, budeme vás týrať. Veľa štvrtí takto zničil a treba im vypne elektriku, vodu, internet, aby obyvateľstvo bolo úplne izolované a takýmto spôsobom napríklad hojniči. E, vieme, že od začiatku týchto udalostí veľa ľudí zomrelo vo väzniciach umúčených, nehovoriac o 15 tisícoch sičanov, ktorí sú uväznení. Takýmto spôsobom je momentálne nemožné pokročiť vpred, ak opozícia zorganizuje politické strany a tie budú akceptovať bez podmienok e, Eh, viesť tento dialog, čo, nás, eh, čo od nás eh, režim žiada, lebo ak nie, tak budú nadalej týrať ľudí. Nie. Nikto z opozície nemôže akceptovať takýto dialog bez toho, aby sa diskreditoval a stratil tvár pred svojim ľudom ako nejaká sila, ktorá by len chcela pár miest v Bašarovej vláde. Keď ľudia povedia, Eh, dokonca aj v piatok sme vyzvali ľudí eh, eh, aby demonstrovali. V podstate išlo o, o odmietnutie dialogu. Mnohí členovia výboru, prípravného výboru pre dialogu to o, o, pracujú na tomto. Ja pripravujem program a, a, a neupresňujeme ten cieľ, prečo sme sa stretli, prečo aby sme si prerozdelili tortu, alebo aby sme sa zamýšľali nad demokratickým prechodom a e, to som ja, ktorý e, e, ako to je to vlastne postoj Bašara al-Asada, že kto rozhodne o tom, že kto bude sa zúčastňovať na tomto dialogu. Takže toto je jeho postoj. To vôbec nie je dialog, to je diktát, ktorý sa podobá pravidlu takejto moci v jedných rukách. To vôbec nie je dialog, to je preto opozícia odmieta tento dialog, pretože odmieta takýto falošný dialog s režimom. Nemôžeme akceptovať takýto dialog, keď nebude úplné zastavenie týchto represí, represálií. Nemôžeme o tom rekovať. Ak tieto represálie budú pokračovať, nebude žiaden dialog, pretože nemôžeme viesť dialog s revolverom pri uh, hlave pretože naďalej by sme sa museli uh, podriadovať tejto nezákonnosti. Myslím, že opozícia takisto jednomyselne súhlasí s tým, že tento dialog nie je možný, pretože dialog, ktorý režim pred niekoľkými dňami sa snažil naštartovať, úplne mm, padol. Žiaden člen, žiadna osobnosť, nie len z jednotlivých stran, hovorím teraz o strane, ale nie žiadna osobnosť, nikto neakceptoval, aby sa e, zúčastnil z opozície na e, tomto dialogu. A myslím, že tu e, to bol, absolútne, e, to bol absolútny neúspech, absolútne fiasko, pretože to nebolo dôveryhodné. Teraz ľudia hovoria a dúfajú, či prepačte, ešte raz sa opravuje rečník, či e, e, vojsko zasiahne, čo si myslia ľudia. Ja si nemyslím, že môžeme rátať e, s dislokáciou vojska. Nie. My chceme, aby vojsko zostalo pevné. Sýrčania nechcú pustiť takúto veľmi dôležitú inštitúciu, ktorá môže zabezpečiť poriadok v etape po Asadovi. Toto je tiež veľmi dôležité. A pozor, vojsko, armáda vo svojom zbore sa neúčastní na represáliách. To sú tzv. vybrané jednotky, ktoré sú zaslané tu a tam. A myslím si, že e, jedného dňa sírske vojsko zohra, zohrá veľmi dôležitú úlohu. V akej chvíli, to ešte teraz nevieme, ale určite zohrá veľmi dôležitú úlohu. Myslím si, že už Bašar nie je dôveryhodný a nemôže riadiť e, prechodný alebo proces prechodu k demokracii. Myslím si, že to musí byť Národná rada prechodu, kde budú zastupcovia vojska, ktorí nespáchali zločiny a ľudia z opozície, ktorí budú a mali by riadiť prípravy Sýrie smerom k novej demokracie. Ešte posledná otázka. Aliancie Sýrie. Myslím, že z jednou špecifik e, sírskej krízy je to, že regionálne moci rátajú veľa s Sýriou, tak Turecko, Egypt, Irán zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pre budúcnosť Sýrie ako medzinárodné spoločenstvo USA a prepačte teda aj Európa, aj keď sa nachádzame teraz na pôde Európskeho parlamentu. A myslím si, že Európania musia pracovať s týmito regionálnymi veľmocami. Jediné riešenie pre. A obávame sa teda, že Sýria sa stane javiskom práve medzi týmito javiskom boja medzi týmito troma veľmocami. Takže jediné riešenie Sýrie je to, že ten prechod bude zosúladený s dialogom a so súhlasom, s dohodou medzi týmito troma veľmocami. Ja chcem teraz poďakovať za návštevu e, ministra zahraničných vecí Turecka, ktorý by mal ísť e, do Iránu a prejde cez Egypt a takisto aj krajiny zálivu. Myslím si, že je to veľmi dôležité, aby Európa podporovala jednu, teda tento postoj týchto krajín, týchto regionálnych veľmocí, Turecka, Iránu a aby toto aby táto otázka bola oddelená od sporu v jadrovej oblasti medzi EÚ a Iránom, aby ste mohli pomôcť Sýrii dostať sa z tejto slepej uličky, tak musíte pochopiť a naštartovať dialog, ktorý by bol plodný medzi Iránčanmi, Turec, Turčan, tu, Turkami a takisto aj Egyptianmi. V tejto perspektíve Iránčania nebudú sa domnievať, že zmena e, režimu v Sýrie e, by spôsobila e, problémy budúcej vlády, budúceho režimu, ktorý by sa postavil proti Iránu. My nechceme sa postaviť proti nikomu, my chceme mať vzťahy spolupráce, hlavne na regionálnej úrovni, ktoré by sa opierali o vzájomný rešpekt. A myslím, že aj vy môžete k tomu pomôcť, aby takto sa to podarilo. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. Dovolte mi povedať uh, veľmi stručne, že um, mal som uh, tú poctu stretnúť sa s prezidentom Asadom, že som si myslel, že mal oveľa menej uh, moci, ako sme si uh, vonku mysleli a že bol pod kontrolou svojho otca starej gardy a že tie reformy, ktoré e, slúbil, nikdy neboli Um, vykonané a že on bol hlavný dôvod, ale teraz už aj tak e, príliš neskoro. No, nespomíname to tu a chceme e, sa s vami podeliť o to, že všetci ľutujeme pokrytectvo medzinárodného spoločenstva a skutočnosť, že máme e, dve váhy a dvojaký meter a mali by sme odsúdiť tu medzinárodné e, no, spoločenstvo, ktoré majú takto postoj. Rusko, Čína, Brazília napríklad e, keď hovoríme a riešime sírskú krízu a libyskú krízu. Samozrejme, povedali ste veľa pozbudivých slov o svetskom štáte v Sýrii v budúcnosti a toto v skutočnosti je dialog kultúr a medzi náboženské mierové spolužitie je vec, e, ktorú chválime a dúfame, že bude pokračovať. A aby som sa k tomu telegraficky e, vyjadril, e, ten útok na veľvyslanectvá včera odsudzujeme, no musíme myslieť na konkrétne opatrenia, ktoré zastavia krvi prezlievanie. No, žiaľ, e, ak zmrazíme majetok e, toho či onoho, neviem, e, či tomu spejeme. Nevyslovujem sa ani za inváziu do Sýrie alebo podobnú stratégiu, ako sme mali v Líbi, no treba robiť niečo oveľa konkrétnejšie a rád by som nakoniec vás najprv požiadal, aby ste boli s nami v spojení a zaželal vám, a nielen vám, ale aj ľuďom v Sýrii všetko najlepšie a úspech pri prechode vo vašej krajine. Uh, ďakujem pekne a ako vidíte, je tu solidarita. Veľmi si ceníme vaše informácie aj skutočnosť, že ste nám uh, dali reálny pohľad, aby sme videli, čo sa tam uh, deje. A všetci, ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili na tejto schôdzi a želám vám veľa úspechov.